Schönen guten Morgen allerseits. Príjemné ráno všetkým. Postavte sa prosím. Herzlich willkommen zu unserer Srdečne vás vítam na našej schôdzi Výboru pre otázky zamestnanosti a sociálne veci pokiaľ ide o program schôdze, tak môže byť prijatý v nasledovnom, nasledovnom poriadku. Je tu požiadavka, aby bod číslo 5 bol posunutý za bod číslo 9, pretože je tam nejaký prienik s inými výbormi. Čiže pôjdu body 6, 7, 8, 9 a až potom pôjde implementácia dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. To by sme teraz zaradili za bod číslo 9. E, voči tomu nie sú žiadne námietky. Potom oznámenia predsedu. Dnes e, máme zabezpečené všetky jazyky s výnimkou finčiny, malčiny a chorváčiny. Ďalej tu je jedna zmena, pokiaľ ide o skladbu nášho výboru. E, srdečne vítam Hortena Lokegarda. Dúfam, že som meno vyslovil plus minus správne. Vítam ho na našom výbore. Nahradil ona Tonesa, onu Tones, ktorá sa v Dánsku stala ministerkou. Tomu gratulujeme. nakoľko korešponduje jej práca s našou, našou pôsobnosťou, tak tam sa črtá nespočetné množstvo prienikov, ktoré by sme radi využili. Takže ešte raz vítajte, pán Morten Lokegaard. 22. februára od 10. do 12.30 bolo vypočutie, pokiaľ ide o podmienkach, ktoré sú priateľné voči, alebo pri nastolovaní rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Myslím si, že toto je dobrý vstup do tematiky ktorá nás bude zamestnávať v nadchádzajúcich mesiacoch. Nie je len o podmienky pre rodinu. Ide aj o otázku kvalifikácie a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej vítame skupinu 21 študentov z Univerzity v Bordeaux, ktorých pozvala Rola. Vítajte. Sú to študenti ak som to správne e, dokázal pochopiť, tak ide o budúcich obhajcov, práv zamestnancov, ak som to správne teda dešifroval bez pomoci aparátu sekretariátu. E, ďalej bod číslo 3. Tým, že vypadol Lola Stones, e, tak budeme nútení menovať tretieho podpredsedu. Právo navrhnúť nomináciu má skupina ALDE. Martina, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, dnešný program predpokladá voľbu tretieho podpredsedu tohto výboru EMPL, čiže ja by som chcela navrhnúť do, na túto pozíciu pána Lokegarda, ktorý prevezme úlohy, ktoré predtým vykonávala pani Ula Tornes. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu prítomného aj nášho kandidáta. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie návrhy? Nie, nie je tomu tak. Čiže už 3 minúty je pán Lokegard. Vlastne 3 minúty je plnoprávnym členom tohto výboru a hneď na to sa stal aj podpredsedom. Máme aj deklaráciu finančných záujmov alebo neprítomnosti konfliktu finančných z pohľadu finančného, takže aklamačne by som vás poprosil o potvrdenie tejto nominácie. Ja to robím takto, robí pán predseda, že hlasujeme aklamačne. Je niekto proti tejto nominácii? Nevidel som žiadne. bin da hinsichtlich des Abstimmungsverfahrens Traditionalist. Herr Martin, bitte. Merci, Président. Vous avez oublié d'appeler les abstentions. Ďakujem pekne, hovorí pán Martin. Vy ste nedali priestor tým, ktorí sa zdržali. Ja sa teda ešte raz pýtam, vraj pán predseda, kto sa zdržal pri tomto hlasovaní? Zdržali sa dvaja. Tým pádom je teraz hlasovanie uzavreté a kolegu Lokegarda poprosím, aby sa posedil tu hore. So, dann können wir so weit weg. So, dann können wir die Protokolle der Sitzung Dobre, môžeme schváliť zápisnice z rokovaní z 15. januára, 17. 18. 23. februára. Tie môžeme schváliť. Nie sú žiadne návrhy zmien. Teraz sa dostávame k bodu číslo 5. Nie, pardon. Bod číslo 6, pretože 5 sme predsa presunuli za deviatku. Čiže bod číslo 6 sociálna inklúzia a začlenie na trh práce. Ide o tému utečencov. Teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi Brandovi Benifejovi, ale nevidím ho. Už prichádza.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 Also wir ändern die Tagesordnung ja nur, um unsere Berichterstatter entsprechend zu morgendlicher Stunde in Schwung zu halten. <laughs> Tagesordnungspunkt 6. <laughs> My to meníme, tie body programu len kvôli tomu, aby sme v správnom švungu držali tých spravodajcov. Dobre, e, bod číslo 6. E, sociálne začlenenie a integrácia do pracovného trhu. A teraz dostáva slovo pán spravodajca Brando Benifej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za meškanie. Rád by som hovoril po taliansky. Drahé kolegyne, kolegovia, s veľkým potešením a aj s značným množstvom emócií ja predkladám eh, môj návrh správy, ktorý sa týka utečencov, sociálneho začlenenia a integrácie do pracovného trhu. Ide o moju prvú skúsenosť eh, v roli spravodajcu tohto výboru a ja nechcem skrývať to, že som pristupoval k tvorbe tohto dokumentu s istým s tou obozretnosťou a s istým možno strachom, e, pretože ide o veľmi komplexnú, závažnú tému a to dobre vieme všetci z nás. Keď čítame denníky, tak sa z toho stalo veľmi bolestivé, bolestivá aktivita. Je to každopádne nevyhnutné, keď hovoríme o týchto otázkach. To, čo sa deje na hraniciach Európy, tak to, e, to Eh, je vec, ktorá nás stavia pred ťažko pochopiteľné historické udalosti, ale napriek tomu sme si vedomi toho, že kríza utečencov sa sama nevyrieši nie prostredníctvom nevzpočetných nočných zasadnutí alebo samitov, ani deklarovaním eh, zamýšľaných úmyslov. Pokiaľ ide o integrovanie tých eh, utečencov do pracovného trhu, to je vec, ktorá nie je ľahká z viacerých dôvodov, vychádzajúc zo skutočnosti, že všetci humanitárni utečenci, či žiadatelia o azyl alebo utečenci sú osoby, ktoré sú nútené opustiť svoju krajinu a predstavujú tú najzraniteľnejšiu skupinu medzi všetkými migrantami. Keď si vezmeme, aký je stav, súčasný, súčasný stav ekonomík eh, Európsky, Európy, ktoré len ťažko sa dostávajú z tých rekordných e, výšok nezamestnanosti, hlavne mladých. To všetko stavia kontinent pred ťažkú situáciu. Veľmi často e, verejná diskusia, aj e, diskusia politická, pokiaľ ide o opatrenia smerované na utečencov, tak je formovaná nesprávnymi názormi a mnohými predsudkami, rôznymi formami populizmu a v tých najhorších prípadoch aj ovplyvnená rasizmom keď vezmeme do úvahy tieto prvky, ja som sa snažil e, vypracovať dokument, ktorý bude čo najrovnovážnejší a ktorý bude na jednej strane schopný predstaviť tú komplexnú povahu a jednotlivé časti tej problematiky a na druhej strane naliehavú potrebu nájsť riešenia, pričom si vždy budeme uvedomovať e, tú potrebu aplikovať princípy ako solidarita a zároveň aj zdieľanie zodpovednosti, pokiaľ ide o čelenie tomuto problému na európskej úrovni, ktorý si vyžaduje každopádne úplne európsku odozvu v rámci dokumentu navrhujem štruktúru, ktorá sa snaží reflektovať tie ciele, ktoré sa snažím dosiahnuť. Ja pripomínam vlastne, že čo znamená byť utečencom, aké sú tie základné princípy prebiehajúcej diskusie a takisto poznamenať otázky, ktoré sú najdôležitejšie, takisto výzvy a príležitosti, ktoré poskytuje sociálne začlenenie a integrácia do pracovného trhu pre utečencov, analyzovať evolúciu a dopad tých existujúcich opatrení a praxe, ktoré sú schvalované tak na úrovni únie, ako aj na úrovni členských štátov, tak aby fungovala eh, fungovalo začlenenie a integrácia do pracovného trhu pre naše spoločnosti a nakoniec predložiť nie sériu návrhov, odporúčaní, podnetov, tak aby sme zlepšili lepšiu lepšie začlenenie a integráciu do pracovného trhu pre utečencov e, z pohľadu tej analýzy, ktorá bola realizovaná. Ja to komplexne hodnotím tak, že to, čo máme ako nástroj na úrovni Európskej únie, tie nie sú dostačujúce na to, aby sme dokázali naplniť túto úlohu. Európsky sociálny fond zaznamenal zníženie o 8 pokiaľ ide e, o tú pozíciu, ktorú malo na začiatku rokovania o viacročnom finančnom rámci Ďalšie nástroje, ktoré môžu pomôcť práve tomuto cieľu začlenenia integrácie, sú tiež eh, plne vyčerpané. Je to heterogénne a nevždy je tam jednoduchý prístup z dôvodu či už byrokratických prekážok alebo nedostatku pružnosti. Členské štáty len ťažko dokážu vyčleňovať nevyhnutné prostriedky na investície, ktoré sú potrebné, pri, ak chceme čeliť tejto krízi, kríze. To aj z dôvodu tých verejných, našponovaných verejných rozpočtov a takisto z dôvodu ne, priaznivej súčasnej situácie. My sa teda ocitáme pred veľmi fragmentovaným rámcom a tým pádom aj politiky únie nie sú ideálne a to vytvára istú mieru neisté, neistoty a nedostatku homogenosti v rámci Európy. Pokiaľ ide o pasáže, ktoré sú podľa mňa dôležité, tak tie budem počiarkovať zabezpečenie prístupu na pracovný trh pre utečencov to je nevyhnutné, tak aby zabezpečili sebahodnotenie, aby dokázali sa zapojiť do bežného života, tak aby dokázali byť teda samostatní a aby získali aj ekonomickú nezávislosť. E, samozrejme, toto vplýva aj na prostriedky členských štátov a samozrejme musia aj nakoniec oni po zlačení odvádzať patričné odvody a dane bez toho, aby e, bol včas, e, včas zaznamenaný nejaký zásah, tak aby sme umožnili e, integráciu do pracovného trhu, tak nedokážeme postúpiť. Samozrejme, tak ako sa k tomu postavia hostiteľské krajiny, to je rozhodujúci faktor z pohľadu úspechu a úspešnej integrácie do pracovného trhu pre utečencov. Členské štáty musia naďalej dávať prioritu politikám a investíciám, ktoré ich cieľom je vytvárať pracovné miesta, ktoré prispejú k všeobecnému rastu hospodárstva. Chcel som dať dôraz aj na to, že opatrenia, ktoré sa týkajú začlenia integrácie v prospech utečencov a žiadateľov o azyl, nemôžu vyčerpávať tie prostriedky, ktoré boli už vyčlenené pre iné znevýhodnené skupiny. E, treba pridať ďalšie investície v sociálnej oblasti. Nemôžeme spustiť vojnu medzi chudobnými. V rámci mojej analýzy som považoval za nevyhnutné navrhnúť, aby tento parlamentný výbor požiadal o úpravu smernice, ktoré sa týkajú podmienok príjmania utečencov, tak aby tí žiadatelia o medzinárodnú ochranu mali zabezpečený prístup do 6 mesiacov na pracovný trh a nie tak, ako je to v súčasnosti e, uvedené Ide o samozrejme ambiciózny návrh a vychádza to aj z toho návrhu komisie z roku 2011. To bol okrem iného samozrejme aj prístup parlamentu v tom čase. A pokiaľ ide o OBSE a pracovný svet, alebo teda priestor, v ktorom sa tvoria tieto veci, tak tie súhlasia s takýmto návrhom. Toto je realitou už mnohých členských štátov. Vzhľadom na naliehavosť aktuálnej situácie sa domnievam, že je našou zodpovednosťou navrhnúť úpravu tej predmetnej smernice. Domnievam sa, že je okrem iného nevyhnutné, aby Európska komisia navrhla navýšenie e, dotovania, podpory toho, toho, toho fondu, tak aby to bolo na úrovni asi 25 z politiky súdržnosti. A to sa má udiať v rámci revízie viacročného finančného rámca. Toto si bude vyžadovať e, čisté navýšenie európskeho rozpočtu, ale z pohľadu celkového e, by malo ísť na tú sociálnu oblasť asi 25 z celkového rozpočtu. E, výbor Kult vypracoval takisto stanovisko k nášmu, e, našej správy, EMPL, a tým, že majú nejaké spoločné, spoločnú pôsobnosť s nami a niektoré majú aj výlučné pôsobnosti, pokiaľ ide hlavne o politiku vzdelávania a kultúru. Ja som sa snažil rešpektovať takéto rozdelenie, aj keď si myslím, že je treba vzať do úvahy istú mieru prienikov vzhľadom na ten materiál, ktorý je prejednávaný. Ja naozaj dúfam úprimne, že kolegovia budú vnímať ten prvý návrh ako dobrý východiskový bod pre spoločnú prácu v takto citlivej téme a som presvedčený, že veľmi veľa sa dá zlepšiť e, tými vstupmi a inputmi tak povedať s kolegov a ja sa vážne budem angažovať e, v tom, aby sme dosiahli dohodu medzi troma skupinami, tak aby sme mali dobre štrukturovaný dokument, ktorý bude môcť byť posun- postupený na plenárku. Ja som k dispozícii na vaše otázky a ďakujem za pozornosť. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Máš e, také tempo, že videl som to, že naš tlmočnice naozaj zapojiteľi, poprosím ťa, aby si predsa len hovoril pomalšie, aby kolegovia tlmočníci mohli to nejakým spôsobom eh, eh, pretlmočiť. O čo ide? A teraz eh, tieňoví spravodajcové. Podľa môjho zoznamu kolega Bach by mal mať slovo. Elizabeth Šatieho zastupí.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 Chcel by som e, stručne prečítať e, e, vyhlásenie Tomasa Mana, pokiaľ ide o integráciu utečencov na pracovnom trhu. V súčasnosti utečenci nesmú sa stať nezamestnanými do budúcnosti. Ja nemyslím, že treba vytvárať osobitné E, trhy pre utečencov. Minimálna mzda musí platiť po celej Európe a rovnaké zachádzanie by malo byť e, e, stredobodom pozornosti našej politiky. Nemecká agentúra pre prácu hovorí o tom, že gro utečencov v Nemecku sú schopní pracovať. 20% ich je a má na to špeciálne vzdelanie v súvislosti 80 e, e, e, pracoschopných utečencov majú iba všeobecné vzdelávania a nevedia preukázať svoju kvalifikáciu, ale majú určité schopnosti a kompetencie a a je veľký e, dopyt e, členských štátov v celej Európskej únii po týmto e, schopnostiam. Chýbajú však tzv. meké schopnosti a boli by možné určité nástroje online, ktoré by poskytovali zručnosti potrebné na trhu niekto, kto nie je inžinier alebo e, e, e, odborník na elektroniku, má však na to predpoklady. Existujú nové metódy na použitie v hotspotoch s tým, aby sme urýchlili proces zašlenovania takýchto otečencov. Áno, ďakujem veľmi pekne. Kolega McIntyre. Kolegyňa McIntyre Ďakujem pekne, e, e, pán predseda. Naša steňová spravodajkynia nemohla sem dnes ráno prísť. Požiadala ma však, aby som sa vedel v jej mene. Helga by chcela v prvom rade poďakovať e, spravodajcovi za vyvažený, vyvaženú adresnú správu. Podporujú spravodajcu v tom, že sociálne začlenovanie utečencov je obojsmernou ulicou a vyžaduje si e, snahu na strane členských štátov, ale aj samotných utečencov. Takáto integrácia by mala byť príbehom o právach a povinnostiach. Členské štáty e, sa stretávajú s obrovskými výzvami e, pri príjmaní utečencov a preto je len správne, aby sme očakovali, že aj utečenci preukážu určitú podporu. Len v tom prípade, keď obidve strany sa schopia svoje zodpovednosti, potom to bude úspešné E, kolegyne je rada, e, že spravodajca venuje pozornosť e, osobitným potrebám z nevyhodených skupín medzi utečencami. Mám na mysli ľudí staršieho veku, zdravotne postihnutých detí a ženy. Neexistuje mm, niečo ako utečenec vo všeobecnosti. Každý utečenec je osobitá spôsobnosť so svojimi, svojou históriou, kvalifikáciou, potrebami. A tu je potrebný individuálny prístup s tým, aby všetci utečenci získali e, možnosť e, na integráciu a začlenovanie. Ako aj spravodajca, aj Helka sa domnievá, že práca je kľúčovým prvkom integrácie. Utečenci musia mať prístup k e, potrebnej podpore, získovať takúto podporu, aby sa začlenili na trh práce. Avšak snaha o integráciu musí byť E, e, zamerané na e, ľudí, ktorí prichádzajú v Európu na dlho. Je dôležité, aby sme správne vynaložili obmedzené zdroje na jednej strane musíme včas spracovať žiadosti o azyl, na druhej strane musíme urýchlenia a efektívne zabezpečovať integráciu takýchto utečencov. Helka by chcela podotknúť, že si nemyslí, že integrácia žiadateľov o azyl a utečenca môže byť riešením starnutia obyvateľstva Európy. A preto nepodporuje prehodnotenie smernice o modrej karte. E, e, predovšetkým treba povedať, e, že azyl a migrácia to sú rôzne témy a treba ich riešiť osobitne. Po druhé, E, pristahovalectvo nemôže e, vyriešiť štruktúrálne nedostatky e, nášho hospodárstva. Záverom, Helga sa domnívá, že potreba úspešnej integrácie, i keď je veľmi reálna, nemala, sa, nemala by sa stať pákou na podporu ekonomickej migrácie. Helga je pripravená predložiť pozmenujúce návrhy v tomto zmysle a teší sa na spoluprácu s, so spravodajcom. Danke sehr. Veľmi pekne ďakujem. A teraz Martina Labajová. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie som tieňová spravodajkynia, u nás je tieňová spravodajkynia Renáta, ale v jej mene dovolite e, dve otázky, budem hovoriť po taliansky. Dve veľmi rýchle otázky, Brando. Ďakujem za tvoju prácu, ako vždy výnimočná. Chcel som spýtať na dve veci. Vždy hovoríme o dobrej praxi, dobrých postupoch v Európe e, dokážeš e, nejaké uviesť príklady dobrej praxe, posvedčených postupov, ako fungujú tie veci v jednej z krajín, v jednom z regiónov Európy, pretože možno keď sa pozrieme na to, ako fungujú veci niekde inde, tak sa nám podarí tým inšpirovať. Lebo často jednoducho veci už sú vymyslené a preto netreba vymýšľať na novo. E, druhá vec, ako je možné e, stanoviť nevyhnutnosť do toho trhu, to znamená skutočnú potrebu tých zamestnávateľov a pracovného trhu, s tým, čo dokážeme potom poskytnúť ako vo forme kurzov, vo forme integrácie alebo začlenenia tých utečencov do, do pracovného trhu, na trh práce. Ďakujem. A teraz to nie González Penes. Nie. Tu máme niekoho iného? Nie. Potom tady Aimke. Ďakujem, pán predseda prvom rade sa musím ospravedlniť v mene kolegu, nemohol prísť, je teným spravodajcom, je teným spravodajkyňou, jej mene ďakujem spravodajcovi Nazdávame sa, že e, správa je veľmi e, e, solidným základom, aby sme mohli diskutovať o tejto zložitej téme. Ak dovolíte na začiatku jednu poznámku. Domnievam sa, že treba jasne pokazať, že vidíme určité problémy na jednej strane, ale aj príležitosti. Napríklad ja som vo svojom volebnom okresku sa stretla s sírskými utečencami, ktorí sú v Nemecku rok. Dva z nich už veľmi dobre hovorili po nemecky, našli si zamestnania a domnievam sa, že pokiaľ sa naozaj budeme snažiť, ak budeme kreatívne prístupovať k integrácii, eh, potom eh, v tejto problematike nájdeme príležitosti pre hospodárstvo, spoločnosť, ale aj pre utečencov. Pokiaľ ide sa návrhy v mene našej skupiny, domnievam sa, že máme celkom dobrý základ, ale chceli by sme ešte niečo posilniť eh, určité hľadiska, Chceli by sme jasne pripomenúť, že už existuje základ e, e, v legislatíve Európskej únie, e, existujú určité prínosy pre ľudí, ktorí získali medzinárodnú ochranu, pokiaľ ide prístup na trh, odbornú prípravu a mali by sme využívať to v našej snahe o integráciu po druhé, aj náš výbor sa venoval eh, tejto záležitosti a naša téma spravodajkynia by chcela eh, využiť aj výsledky Hiršovej správy ako eh, príležitosti programu Equal ktoré zahrňajú také veci ako pomoc predbornej príprave, poručníctvo a podobne. Myslím si, že E, toho e, sme sa tiež e, dotkli, ale treba to ešte viac posilniť. Totiž častokrát, keď sa utišenci snažia o začlenenie sa na trhu práce, majú problémy, pretože sú tu určité limity v súvislosti s pobytom, povolením na pobyt. To im braní v začlenovaní a treba povedať, že povolenie na pobyt e, by mala poskytovať e, e, neobmedzené možnosti vstupu na trh práce. No a napokon ešte ďalší doplnok, keď ide o prístup k zdrojom. Je tu fond pre rovnosť a práva. Ten by sa dal využiť na podporu rôznorodnosti E, na pracovnom mieste a mali by sme to užiť v Európe, aby sme zjednodušili e, zašlenovanie na trh práce. E, opätovne ďakujeme Brandovi za tento návrh a Jean sa teší na pokračovanie v týchto rokovaniach. Ďakujem veľmi pekne, Laura Atea. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja sa pripájam k ostatným kolegom, pokiaľ ide o vyjadrenie vďaky kolegovi Brandovi Benifejovi Musím povedať, že to, čo venoval do tejto práce, ako to nastavil, tak to sa nám páči, pretože to, čo sú stanovené ako priority, ako nevyhnutnosti, tak to je fajn stanovené, to sa viaže na ten núdzový stav utečencov, pretože aj keď sa pozrieme na prístup, ktorý je nejakým spôsobom rozdrobený, tak to nefunguje. Len spoločným postupom dokážeme riešiť takúto núdzovú situáciu. Som spokojná, že hovoril aj o samite vo Valete, pretože ja si myslím, že to predstavuje spôsob, akým, akým tá, prebieha tá, tá, tá narácia, alebo ako sa to celé rozpráva a my musíme nad týmito vecami uvažovať. E, všetkých 28 krajín má preziať na seba e, zodpovednosť za riešenie takejto núzovej situácie. Nie je to len povinnosť, ale je to aj zodpovednosť, ktorá je na všetkých členských štátoch E, riešenie otázky migrantov je, je, je možná a, aj udržateľná, ale to len v prípade, že sa dáme dohromady a že dohodneme sa na transverzálnom prierezovom prístupe, ktorý bude efektívny a kvalitatívne dobrý. Je určite nevyhnutné zmeniť isté politiky a takisto je nevyhnutné pochopiť, aké sú priority a aké sú tie potreby. Sú tu núdzové situácie, nezabúdajme na to že 42 tisíc e, utečencov, ktorí sa nachádzajú na severnej hranici Grécka, hovoríme o tých e, zdravotníckých núzových situáciách a hovoríme o tom, čo, sa, čo, treba diať, čo treba urobiť v rámci tej bezprostrednej situácie. A takisto samozrejme treba sa pozrieť na ten strednodobý a dlhodobý rozmer. Dnes e, je nevyhnutné zabezpečiť aj vzdelávanie, dať podporu istým spôsobom. Často utečenci nehovoria jazykom ten príjmajúcej krajiny. Nie je možné ísť len cestou prekladateľov alebo tlmočníkov a je nevyhnutné zabezpečiť e, kompetentných ľudí, ktorí budú istým spôsobom spojivkom medzi, tými, e, medzi tou krajinou, ktorá prijíma, medzi tými ľuďmi, ktorí prichádzajú. Myslíme na deti, myslíme na tú nevyhnutnosť ich začniť do sveta vzdelávania treba sa posnažiť o to, že aby aspoň oni dokázali pristupovať e, do systémov vzdelávania, ktorí sú zároveň za, dobrým sociálnym zabezpečením a takisto by bolo vhodné vytvárať e, viacej takých možností, ktoré zabránia, e, zabránia nejakému spôsobu e, znižovaniu tej ľudskej hodnoty takýchto ľudí. Takisto je nevyhnutné vyhnúť sa tomu, aby sa všetky žiadosti koncentrovali a sústredili do štátov, ktoré už majú v tejto chvíli vysokú mieru nezamestnanosti. E, skúsme sa pozrieť a vyhodnotiť, akými, akými kompetenciami disponujú tí utečenci, ktorí sú prijímaní a akým spôsobom mohli byť integrovaní a začlenení toto si vyžaduje úsilie, ktoré bude kolektívne a jednomyselné. Ak Európa, Európska únia má byť e, úniou národov, ktoré spolupracujú a sa navzájom podporujú, je nevyhnutné, aby sa v takomto prípade nevytvárali múry, aby sa nerobili nejaké ostnaté drôty a je nevyhnutné myslieť na každú jednu osobu e, a starať sa o nich bez toho, aby sme zabudali e, na mnohé E, situácie, ktoré nie sú jednoduché ani pre samotné e, členské štáty. Je jasné, že keď zaťažíme len tie členské štáty, ktoré dnes bojujú s veľkou mierou nezamestnanosti, s chudobou a s sociálnou exkluziou, tak nerobíme dobre tak ani tým členským štátom, ani samotným utečencom, ktorých prijímame. A my budeme z tohto dôvodu spolupracovať s kolegom Benifejom a tomu chceme každopádne poďakovať za víziu, ktorú načrtol v tomto dokumente. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz Mare Picoto. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľmi ľúto, že pani Bicoto tu nemôže byť, ospravedlňuje sa. Poprosila ma, aby som prečítal jej názory. Od začiatku globálnej finančnej krízy, ako viete, sa chudoba v Európe zvýšila 120 2 miliónov, tisíc miliónov Európanov sú ohrození chudobou. 11 miliónov z nich vo Francúzsku. Podľa nedávnych štatistík je tomu tak, 122 miliónov, z toho 11 miliónov vo Francúzsku. Mladí ľudia bojujú s e, hrozivou nezamestnanosťou a majú problémy nájsť si prácu, pretože e, s tým súvisí znižovanie sociálnych služieb, a prospekty budúcnosti. Je to naozaj uťahovanie opaskov naslepo, nehľadiac na dôsledky. To je dôvodom aj finančnej krízy, aj krízy na trhu práce, s, ktorou, s ktorými už bojujeme taký dlhý čas. Hovoríme tu v kontexte utečencov. Áno, spravodajkyňa vypracovala mnohé texty, dokumenty na túto tému, ale utečenci sú zdrojom, mali by vnímať ako ľudský zdroj a mali by byť zaintegrovaní do trhu práce. Čo povieme však našim mladým ľuďom, ktorí neboli zamestnaní 6 mesiacov, ale celé roky, ak e, budeme dbať na takéto odporúčania spravodajcu? Zdá sa, že čarovný prútik, ktorý by im dal prácu za 6 mesiacov, neexistuje. Čo im povieme? Prečo títo mladí ľudia, ktorí sú takým hodnotným ľudským zdrojom, rovnako hodnotným ako utečenci, prečo nemajú, nemáme pre nich odpoveď? Myslím si, že treba byť pragmatický, ak máme byť naozaj intelektuálne čestní a úprimní, musíme si odpovedať na túto palčivú otázku. Masová migrácia je tragédiou a nie zdrojom. Masová e, migrácia je obrovským problémom pre Európsku úniu a Európska únia je šťastie zodpovedná za tento problém. Ak budeme nad tým privierať oči, budeme ignorovať problémy, ktoré, ktorými trpia naši občania a nebudeme mať uh, zdroje na to, aby sme im pomohli. Nemyslím si, že by sme mali ponúkať utečencom to, čo nedokážeme ponúknuť našim vlastným ľuďom. Ako môžeme integrovať utečencov, keď nie je práca ani pre Európanov? Pomôžme najprv našim vlastným občanom a potom s ostatným. Myslím si, že ak to urobíme týmto spôsobom, naozaj nastolíme spoločenskú spravodlivosť. Utečenci, ktorí prichádzajú, boli vykorenení, často e, dokonca prichádzajú bez rodín. Sú to nešťastní ľudia a preto si myslím, že našou prioritou by malo byť pomôcť im vrátiť sa do ich domovských krajín. Záverom by som rád povedal, že inštrukcie pani Merkelovej e, neviem, či boli ideálne. Kto bude zodpovedať za to, čo sa deje v Nemecku. A Európa nie len Nemecko. Európa má 28 členských štátov. Musíme počúvať, našim vlast, počúvať hlasy našich vlastných občanov, voličov, ktorí hádžu lístky do volebných úrien. A možno, že z toho, čo sa deje v Nemecku, si môžeme vziať aj lekciu, ponaučenie a môžeme rozmýšľať aj nad alternatívnymi riešeniami. Ďakujem. <coughs> um die Reihenfolge der Schattenberichte. Teraz sme si e, aby sme mali vypočiť posledného tieňového spravodajcu, aby sme to završili. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcovi v prvom rade za odvedenú prácu. Je to zásadne dôležitá práca jedna z priorit pre EÚ a parlament. Čo sa týka návrhu správy, zdá sa, že sa tu vysporiadávame s komplexnou záležitosťou a chcela by som sa vyjadriť k niekoľkým prvkom tejto, niekoľkým ingredienciám tejto správy, aby sme mali širší obraz o tom, o čom tento text hovorí je dôležité rozlišovať medzi troma číslami utečencami, tými, ktorí len hľadajú niečo lepšie a žiadateľmi o azyl. Tých, tieto tri skupiny by sme mali rozlišovať, pretože inkluzívne aktivity, zaintegrovanie do trhu práce. Pre niektoré tieto skupiny to treba urobiť už v raných fázach a treba na to vypracovať špecifické aktivity. Keď odkazujeme na rodový aspekt a keď hovoríme o veľmi zraniteľných skupinách, toto všetko tu chýba. Mali by sme rozšíriť kapitolu o sociálnych aspektoch tým, že tam zapracujeme viac odkazov na vzdelávanie, bývanie, zjednotenie rodín, jasle pre deti a základné piliery, ktoré zabezpečia sociálnu inklúziu utečencov a žiadateľov o azyl, tak ako to je zapracované v Ženevskej konvencii. Opatrenia, ktoré uľahčia vstup na trh práce, sú jedna vec, ale školenie a príprava na povolanie, e, voľba kariéry, e, poradenstvo v oblasti kariéry, toto všetko sú veci, ktoré uľahčia vstup na trh práce a možno by nám mohli porad- pomôcť štúdie z rozličných krajín vykonané na túto tému. V pozmenujúcich návrhoch by sme mohli navrhnúť európsku iniciatívu, ktorou by sme podporili utečencov a žiadateľov o azyl a navrhnúť tam konkrétne nástroje, ktorými by sme mohli implementovať všetky tieto námety a myšlienky do praxe. Napokon v odseku 25 sa odkazuje na procedurálne postupy pre žiadateľov o azyl, ktorí majú medzinárodnú ochranu. Myslím si, že toto otvára dvere potenciálnej diskriminácii, e, pretože niektorí ľudia na základe svojho pôvodu budú preferovaní. Toľko z mojej strany. Tieto veci podľa mňa treba si ešte prediskutovať, ale chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu odvedenú prácu. Veľmi pekne mm, Pekne ďakujem, Monošati. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za to, čo nám predstavil, ale sú tu štyri veci, ktorých by som sa chcela dotknúť. V prvom rade Ďakujem spravodajcovi za to, že nám ukázal, že základňa integrácie utečencov je, aby sa naučili jazyk krajiny, v ktorej sa rozhodli bývať. Ďalšia vec, a toto bolo veľmi dobre vyjadrené, v odsekoch 10, 25 a 26 je vyhodnotenie vzdelania, vyhodnotenie diplomov zo školy, ktoré títo ľudia majú a ich kompetentnosť, ich skúsenosti, toto všetko musíme vyhodnotiť a to veľmi rýchlo. A na rozdiel od toho, čo som sa dopočula, nechcem menovať od koho, ale myslím si, že migračné prúdy by nám mohli pomôcť napredovať. Ja som jednou z tých mnohých, ktorí majú pocit, že keď uznáme vzdelanie a diplomy vysokoškolské týchto ľudí, tak nám to bude na prospech. A nerobíme to dostatočne rýchlo v Európskej únii. Toto bude na prospech nielen európskych občanov. Je to zlatá príležitosť naozaj akcelerovať proces udomácňovania sa utečencov, ak je tu vôľa uznať ich e, diplomy, uznať ich vzdelanie, tak si myslím, že to bude veľmi dobre. Brando, plne podporujem apel na komisiu, ktorá by mala zabezpečiť, že ESF bude vo výške 25 z kohezných fondov. Toto spôsobilo mnohé ťažkosti pri rokovaniach o kohezných fondoch. Ale nemôžeme využiť existujúci podiel ESF na za, za integrovanie utečencov musíme zabezpečiť, že to bude aspoň 20 Takže s týmto treba ešte zabojovať. Ďalšia vec. Naozaj chcem zdôrazniť, a už som o tom hovorila vo výbore pre kultúru a vzdelávanie, zdôrazniť, že po tom, čo členské štáty lokalizovali utečencov v zastrešujúcich centrách, musí tu byť relokalizácia týchto utečencov. Musia ich umiestniť do e, rozličných regiónov a títo ľudia potom musia byť zaintegrovaní na trh práce. Mm, nehovorím o malých mestách, ktoré by mali týchto ľudí privítať, kým sa ich dokumenty e, spracujú, kým sa títo ľudia naučia jazyk. E, nie, títo ľudia naozaj musia nájsť, nájsť e, skutočné domovy a nikto o tom nehovorí. Kde zatiaľ títo ľudia budú? Myslím si, že je tu politický záujem o takéto riešenie, o túto tzv. druhú fázu presídlenia, v ktorej sa zabezpečí integrácia na trh práce. A nechcem hovoriť predlho, moja posledná poznámka sa týka integrácie žien E, minulý týždeň som mala skúsenosť s Európskou komisiou, ktorá sa týkala špecifickej situácie žien. Nehovorím tu o feminizme, hovorím o tom, že existujú siete pašerákov žien, ktoré potom končia ako prostitútky. A toto má e, zdravotné a psychologické druhotné dôsledky, pre tieto ženy. Myslím si, Brando, že takéto niečo by sme mali tiež zaradiť do textu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Eh, Veronika Lope Fontania. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. Eh, vypočula som si to, čo tu odznelo a ja k tomu nemám až tak veľmi čo dodať. Chcem len zablahoželať spravodajcovi za dobrú správu, ktorá sa dotýka všetkých týchto spomenutých problémov a navyše je to stručná, hutná správa o zložitej problematike. Myslím si, že sa tu skutočne dotýkame reálnych problémov a pokúšame sa im nájsť riešenia. Ja by som spomenula financovanie. Súhlasím s tým, čo tu odznelo, že potenciál, aby títo ľudia pracovali v Európe, e, je naozaj s istým predpokladom preto, aby sa integrovali je to iste polemická téma, ale treba postupovať takto vrátane e, re, zjednotenia rodín. K tomu ešte dve poznámky. Keď spravodajca hovorí o dôsledkoch krízy e, v dlhodobom horizonte, myslím si, že aj na toto treba priniesť dlhodobú odpoveď. Možno by sme mali začať rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. A mali by sme začleniť integráciu, tak ako to spomínali predračníci, integráciu odhodlaným spôsobom, rozhodným spôsobom, ale toto odhodlanie a rozhodnosť e, žiadame aj od utečencov, nielen od hostiteľskej krajiny. Obe strany musia chcieť. Treba pracovať na tom, aby sme sa vyhli xenofobickým e, a populistickým diskurzom, ktoré v rozličných častiach EÚ rastú. Musíme proti ním bojovať. Táto správa jasne hovorí o tom, ako by mohli spolu nažívať utečenci a európsky občania. Myslím si, že je myšlienka ESF, ktorý by sa mal využiť z 20%, je výborná. Myslím si, že by sme nemali e, si požičiavať e, peniaze na to, aby sme mohli požičiavať. Myslím si, že treba peniaze vynaložiť tým správnym spôsobom na pomoc, tak ako to povedala aj Elizabeth. E, títo utečenci by mohli napríklad pomôcť e, našej populácii v regióne, odkiaľ pochádzame veľa starších ľudí. Tu by mohli pomôcť utečenci, tým by sa mohla zlepšiť situácia utečencov v meste, z ktorého pochádzam, boli veľké transparenty. Vítame utečencov. A všetky možné opatrenia sa zrealizovali, aby sa naozaj utečenci cítili vítaní. Takéto niečo však ešte neprišlo na širokej mierke, v širok- vo veľkej, väčšej mierke, preto treba vyslať signál členským štátom EÚ, že treba uľahčiť e, integráciu utečencom, treba im vydlaždiť cestu, pretože integrovať sa na trhu práce. To je kľúčom a takisto jazyková integrácia je zásadne dôležitá. Ďalšia záležitosť, o ktorej mám pocit, že je veľmi dôležitá, je niečo, čo súvisí s globalizáciou. A toľko z mojej strany a ďakujem spravodajcovi. Veľmi pekne ďakujem, kolegy Šulce. Chcel by som tu jednu vec jasne povedať. E, Spoková kancelárka e, e, nikoho nepozývala do Európy a nie je zodpovedná za túto krízu. Povedala len, že pomôžeme ľuďom, ľuďom v núdzi. A to povedala jed, veľmi jednoznačne a keď iné e, krajiny e, nás to hádžu, musia sa pozrieť do zrkadla e, a uvedomiť si, čo urobili počas ostatných mesiacov, pokiaľ ide v podstate, o podstatu. Myslím si, že v zásade je to dobré. Poznamenám leba iba zo pár vecí. Existujú veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa chcú integrovať, a to čím skôr na trh práce. Museli by sme eh, to uh, im umožniť, to povedala kolegyňa, to tiež uh, podporujem. A sú, existujú obmedzenie, pokiaľ ide o povolenie na pobyt, ktoré bránia tej integrácie a to musíme odborať a pomôcť ľuďom, čím skôr sa začleniť do spoločnosti. Čo ma znepokojuje, že prichádzajú veľa ľudí, ktorí majú problémy s kvalifikáciou, je ťažko dostanú aj minimálnu mzdu a mali by sme sa postarať o to, aby aj takíto ľudia čím skôr e, sa integrovali, aby e, e, získali také kvalifikácie, ktorým zabezpečia aspoň minimálnu mzdu. A po tretie, Eh, eh, ohľadom eh, Nemecka. Mnohí utečenci sú eh, v regiónoch, kde pracovný trh nie je vo veľmi dobrom stave. A eh, ale utečenci častokrát nechcú ísť do určitých regiónov, nechcú byť na výdeku, ale vo veľkých, chcú byť vo veľkých mestách a keď budú prichádzať tam, kde je práca, potom e, nám to umožní podstatne viac ich integrovať e, aj na trhu práce. Ďakujem pekne. Kolega Tudis. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa pozostáva z dvoch častí. Jednak sa venuje e, sociálnemu začlenovaniu, ale integrácie na trhu práce. Ak chceme zistiť e, e, začlenenie do spoločnosti, utečenci musia rešpektovať zákony a kultúru príjmajúcich členských štátov. Mnohí sa riadia náboženskými princípmi a rodovorovnosť im nič nehovorí. Je tu problém, že budú vznikať geta, nie e, všetci migranti alebo tečenci sú zo Syrii. Máme veľa ekonomických pristahovalcov z e, krajín Magrebu, ktorí e, sa snažia získať lepší život to chápem, ale nie sú až tak vítaní v Európe a pokiaľ ide o trh práce, každý, kto splňa náležité podmienky a je utečencom, musí dostať pracovnú E, pozíciu a dôstojný život, ale v krajinách e, Južnej Európy je vysoká nezamestnanosť a keď e, tam vzniknú ďalší nezamestnaní, to vyústí do sociálnej revolúcie. Máme štúdie o tom, koľko pracovníkov potrebujeme v Európe. Máme nejaké zoznamy narokovateľnosti statusu utečencov, grécké Ne, hranice sú zatvorené, títo e, e ľudia sú v Grécku ako e, e, pasy, e, chcú ísť do iných krajín. Prečo členské štáty nepožadujú konkrétne počty migrantov, pokiaľ ich potrebujú, s prihľadnutím na vlastné priority? E, Musíme sa venovať tejto problematike a potom eh, hovoriť o sociálnom začlenovaní integrácie na trhu mm, práce. Musíme skoncovať s vojnami v mm, krajinách pôvodov. Jan Martin. Merci, président. Et très... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne tri otázky na spravodajcu. Prvá otázka Ako môžete byť e, e, si istí, že e, ide o politických utečencoch a utečencov a nie o mm, mm, ekonomických migrantov? Druhá otázka, prípadne pripomienka. Neobávate sa, že takéto opatrenia vytvoria iba e, obrovskú bublinu, že začneme vysielať e, signály všetkým chudobným po celom svete a môžete vysvetliť e, nesúlad e, v, tom, v tejto sprave Turecko e, získava 7 miliard, aby ponechalo seba týchto utečencov. Pán spravodajca. E, Prepačte ešte e, otázka, e, pán predseda, koľko mám času na odpoveď? E, vzhľadom na samotné otázky máte e, veľa. Koľko chcete, aby ste zodpovedali otázky? Nuž, v prvom rade by som e, rád poďakoval všetkým tenevým spravodajcom e, za prínos, k, e, pokiaľ ide o našu rozprávu. Získal som veľmi zaujímavých námetov, aby sme mohli spoločne pokračovať v našej činnosti. Ďakujem aj ostatným rečníkom. E, ktorí ste sa zúčastnili našej rozpravy. Rád by som uviedol, a teda budem e, e, stručne prebrať jednotlivé body, ktoré tu zazneli. Súhlasím. A myslím si, že z prvého návrhu správy to jasne vyplýva. Súhlasím s tým, čo povedal Thomas Mann E, prostredníctvom kolegu Bacha, ktorý e, e, vystupoval v jeho mene, čo sa týka uznávania tzv. soft skills, mekých zručností, jemných zručností. Je to veľmi dôležitá otázka, spomína sa v správe a musíme, môžeme sa jej venovať ešte podrobnejšie. Rád by som poďakoval kolegovi Stevensovi, kolega, kolegyňa McIntyre hovorila v, v jej mene. E, ďakujem pekne za pripomienky. Je naozaj dôležité, aby sme e, venovali osobitnú pozornosť s e, nevyhodneným skupinám spomedzi utečencov, pretože sú odlišné, majú vlastné potreby. Chápem, čo ste povedali ohľadom smernice o modrej karte i keď e, v návrhu správy e, som sa snažil e, povedať, že to by nemalo byť náhradou, náhradou legálnej migrácie, ale keďže revízie tejto smernice o modrej karty je predmetom revízie, mali by sme zohľadniť aj túto mimoriadnú situáciu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s migráciou s utečencami. Takže myslím si, že aj v tejto veci máme e, e, určité spoločné východiska, i keď e, tento postoj ECR bol trochu kritický. Ohľadom toho, čo povedala Martina v mene kolegyne Weber, pokiaľ ide o osvedčené postupy. Rád by som sa vyhol nejakým národným zoznamom rád by som k tomu eh, pristupoval vo všeobecnosti, ale existujú určité spoločné osvedčené postupy eh, a napríklad mohli by sme do konečného znenia zapracovať to, ako digitálne nástroje sa používajú na účely integrácie utečencov. Eh, niektoré členské štáty majú dobré príklady takéto činnosti, najmä Nemecko, Francúzsko, Švédsko, a to by sme vedeli využiť. Takže nepochybne je tu priestor na uh, konkrétnejšie e, poukazanie e, v správe na úlohu osvedčených postupov. Pokiaľ ide o záležitosť začlenovania, to je vaša druhá otázka. E, trvám na tom, že problém včasnej intervencii je mimoriadne dôležitý. A niektorí ostatní kolegovia sa vyjadrovali o tom istom. Chcel by som poďakovať Terry Reinke, ktorá hovorila v eh, mene Jill Lambert, zdôraznili ste význam eh, včasnej intervencie a je pravda, že eh, kanály legálnej migrácie sú dôležité, keď je to trošku mimo Rozsah tejto správy je však pravda, že mohli by sme konkrétnejšie hovoriť o prístupe k e, zdrojom, finančným zdrojom. Uviedli ste zaujímavé e, e, princípy, napríklad diverzita na pracovnom mieste, kolega Lambert e, e, e, spomenul dôležitosť využívania výstupov z nášho výboru a niektorých ďalších správ. Kolega Algea, súhlasím, že potrebujeme celoeurópske riešenie. Správa o tom jasne hovorí. E, aj integrácia detí e, e, je tiež veľmi dôležitá a myslím si, že to sme v správe aj vyzdvihli. Kolegyňa spomenula ešte ďalšiu vec, ktorá veľmi výrazne tu zaznela. Ide o potrebu včasného zásahu pri hodnotení kompetencií kolega Penies, eh, GUE, tu musíme byť opatrní v otázke diskriminácii pri eh, včasnom zásahu. Eh, tam však nejde o postupy pri uznávaní žiadosti o azyl, ale len, ide tu len o posúdenie kompetencií ale súhlasím s tým, že treba e, si počínať opatrne e, v tomto bode. Súhlasím, že musíme e, venovať osobitnú pozornosť s nevýhodneným skupinám. Myslím si, že v správe to jasne zaznelo. Otázka kultúrnych rozdielov predsa len nespadá do pôsobnosti nášho výboru, ale tu budeme spolupracovať s výborom pre kultúru na Margo kolegu Martan. E, e, musím povedať, že zjavne e, v tejto otázke sa nezhodneme. Myslím si, že nie je chybou kancelárky Merkelovej, že máme tu veľa utečencov. Európa totiž E, e, nedokázala riešiť e, problém v zárodku. Myslím si, že problémom je Sýrie, nie kancelárka Merkelová. Aspoň nie na teraz. A záverom ohľadom vystúpenia ostatných kolegov, to by som opätovne chcel uviesť, že som rád, že Boran tie podporuje diskusie o použití sociálneho fondu. Pokiaľ ide o zvýšenie percenta sociálneho fondu vo viacročnom finančnom rámci mm, v otázke e, žien e, spomedzi utečencov. E, Naozaj mohli by sme vylepšiť znenie odsakov 5 a 6. a Lope Fontanie e, e, súhlasím e, s vami a kolegyňa McIntyre tiež to uviedla. No, musí byť jednoznačná podpora z našej strany, ale za strany utečencov. Musíme tu spolupracovať, aby sme sa vyhli Mm, tomu, že podporíme e, xenofobné nálady a síly. Tu je potrebná takáto spolupráca. A napokon kolega Šulce, pokiaľ ide o rozhodnutie, ktoré sa robilo v Nemecku, e, to je naozaj e, užitočné a bude užitočné z hľadiska našich nasledujúcich prác. Ďakujem veľmi pekne. A záverom niekoľko poznámok e, e, Moje mojej ohľadom e, rôznych titulov, ktoré sme videli v ostatných dní, týždňov. Tam sa dalo prečítať, nedokážeme všetkých prijať. Pokúsim sa to sformovať diplomaticky. Ja nedokážem to viac počúvať, pretože inak nebolo to nikdy našim zámerom a o to vôbec nejde. Ide o pohyb e, e, menej ako pol percenta obyvateľov e, Európy. Ak to nedokážeme v Európe spoločne si s tým poradiť, spoločne a solidárne, potom sme sa sklamili E, pokiaľ ide o povahu tejto Európy, máme potom pred sebou e, e, veľa práce a myslím si, že touto správou môžeme urobiť určitý prínos. Myslím si, že voči takýmto hlúpostiam musíme zaujať jasné stanovisko a operovať faktami a reáliami. Ďakujem veľmi pekne. Stratili sme mikrofón pána predsedu. Teraz sa dostávame k bodu programu 7. Paloma López Bermecho dostáva slovo. Nech sa páči. I muchas gracias, presidente. Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. V prvom rade ďakujem Monike a sekretariatu a všetkým ďalším politickým skupinám za to, že ste so mnou spolupracovali za stretnutia, na ktoré ste prišli. Je to dôležité stanovisko pred revíziou v polovici dokumentu Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá sa bude konať v roku 2017. Sú milióny Európanov, ktorí pracujú buď na plný alebo čiastočný úvezok v poľnohospodárstve, musia mať miesto, ktoré im zaručuje istú dlhodobosť, isté zabezpečenie a slušné podmienky. Tu máme pred sebou výzvy, s ktorými sa treba vysporiadať. Starnúca populácia, koncentrácia poľnohospodárskej populácie v niektorých regiónoch. E, to jasne ilustruje, s čím sa boria malí poľnohospodári, malí gaz, malé gazdostva a aké ťažké je zainteresovať mladú generáciu do týchto profesií. Potrebujeme mladých farmárov, mladých poľnohospodárov, ktorí musia mať príslušné vzdelanie a musia vidieť túto prácu ako hodnotnú e, a zaujímavú. Máme tu rozličné fondy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politike, ktoré už teraz zohrali veľmi dôležitú úlohu a treba to ešte prehlbiť, zainteresovať verejné orgány, miestne, samozprávy, sociálnych partnerov. Takáto integrácia by sa mohla považovať aj za zapracovanie rodového hľadiska do diania, pretože ženy tvoria veľkú súčasť riešenia tohto problému. Myslím si, že reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky s krátkou SPP by mohla veľmi pomôcť tým, čo sú zamestnaní v poľnohospodárstve. Európska komisia zvažuje že zaradí isté krížové hodnotenie spoločenského prospechu v rámci napredovania a férovosti v oblasti spoločnosti, najmä takej časti spoločnosti, ktorá žije na vidieku. A bolo by dobré aj su- robiť supervíziu a monitorovať subvencie ktoré plynú do poľnohospodárstva, pretože poľnohospodárstvo je vždy v samotnom srdci hospodárstva. SPP je politika pre EÚ, ktorá je jej akoby symbolom a ak sa nám nepodarí udržať príjmy z poľnohospodárstva kvôli zlej organizácii alebo kvôli globalizácii, tak budeme mať problémy s kvótami na mlieko k, s, s zainteresovaním mladých. Budeme mať potom mlieko z Nového Zélandu, olivy z Tuniska a dokonca silná americká poľnohospodárska lobby začne priamo e, sa zainteresovať v poľnohospodárskej súťaži v Európe. V Španielsku príjem z poľnohospodárstva je pod úrovňou pla, e, príjmov z roku 2000. Preto treba naozaj urobiť revíziu SPP a zoperatívniť trhy s poľnohospodárskymi produktami. Potrebujeme náležité politiky, ktoré prispejú k stabilnému príjmu v, vo vidických oblastiach a prístupu, sprístupneniu e, týchto programov vo vidických oblastiach. Je to dôležitý cieľ v rámci boja so sociálnou e, exklúziou, aby ľudia nevnímali vidiecké odľahlé oblasti ako neperspektívne. Teším sa na plodnú rozpravu a kompromisy, ktoré budú reflektovať vaše poznámky. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, toľko z mojej strany a som pripravená poznamenať si vaše poznámky. Ďakujem, Paloma. Teraz by mala nasledovať Alessandra, ale tá ešte uviazla na inom výbore, poprosila, aby mohla vystúpiť na konci tieňových. Takže Elena Gentile. Elena? Áno, ďakujem, pán predseda. Ja sa stotožňujem s mnohými eh, bodmi z reflexie v úvah tej spravodajkyne a ďakujem za prácu mimoriadne zaujímavú, pretože opäť dáva do centra diskusie polnospodársky systém a to hospodárstvo alebo ekonomiku polnospodársku, ktorá významným e, spôsobom prispieva do celkového e, výkonu hospodárstva ako takého, kde je zapojených asi 20 miliónov zamestnancov. Pokiaľ ide o tú diskusiu, ktorú práve spúšťame, pokiaľ ide o hodnotenie SPP, spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak istotne sú body, ktoré je treba veľmi dôsledne a dôrazne počiarknúť v tejto správe. Ja ešte potvrdím niektoré podnety a niektoré postrehy, ktoré by som, napriek tomu, že sú spomenuté už dosť dôrazne v správe, by som ich rada zdôraznila. Určite je tam silný súvis medzi správou o systémom, polnohospodárským systémom a medzi tými malými komunami alebo malými oblastiami, ktoré povedzme z dôvodu geografických podmienok prežívajú práve vďaka tej pozornosti, ktorú sme my už preukázali, ale ktorú musíme ešte ďalej relevantnejším spôsobom potvrdzovať vo vzťahu k ich eh, polnohospodárskému fungovaniu takýchto oblastiach, ktoré sú odlahlé alebo ktoré sú znevýhodnené. Ďalej sa mi zdá byť veľmi dôležité opäť e, dostať do diskusie aj tému politiky súdržnosti. Ako doplniť niektoré zdroje k tým e, konkrétnym politickým voľbám, ako v mojom prípade napríklad podporiť tie malé komunity, malé spoločenstva, ako ich lepšie napojiť na existujúci systém podpory polnospodárskej alebo polnospodárskej podpory. Toto aj z nášho pohľadu bude vec, na ktorou sa budeme zaoberať, pokiaľ ide o nástroje, ktoré slúžia na boj proti chudobe v rámci situácie, ktorej sme dnes svedkami, e, teda vyľudňovanie tých znevýhodnených oblastí alebo odlahlých oblastí, istotne budeme musieť lepšie riešiť aj otázky nezákonnej, nelegálnej práce a nejakého vykoristovania pracovného. A to súvisí aj s témou, ktorú sme riešili už predtým a síce ide o začlenenie utečencov na trh práce. To znamená, je tu istý priestor na synergie, pokiaľ ide o nástroje, pokiaľ ide o návrh projektov a programov, ale takisto aj pokiaľ ide o tú ekonomickú podporu, ktorú tam budeme smerovať. To nám dovolí ešte viacej e, zamerať sa na túto silnú, silný, na tento silný zdroj. My musíme e, samozrejme v rámci tejto diskusie o polnohospodárskom kontexte myslieť aj na malé, takéto malé komunity. Anča Bašíra, ktorá zastupuje, v zastúpení pani McIntyre. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Hovoríme za pani Baširu, ktorá je tieňovou spravodajkyňou ECR za túto tematiku, ale nemohla sa zúčastniť zasadnutia tohto výboru. E, chcel, chcela by som poďakovať spravodajkyni. Stretnutie spravodajcov ešte predtým, než sa skoncipovalo e, telo základného textu, bolo veľmi užitočné. Treba si uvedomiť, ako existujúce štruktúry SPP by sa mohli využiť na to, aby sa vytvorili pracovné miesta vo vidieckých oblastiach. Myslí si, že existujú aj námety, ktoré sa odlišujú od toho, čo si myslí spravodajca. Treba zvážiť dopad financovania SPP v širších regiónoch vidieckých, nie sústredovať sa iba na gazdovstva, na poľnohospodárske Eh, statky, farmy. Myslím si, že by mali byť eh, dva spôsoby financovania vidieka. Pilier 1. Eh, spravodajca navrhuje spoločenskú podmienenosť. To sa zdá byť dosť vágne a chceli by sme, aby spravodajca vyjasnil, čo tým myslel. Keď sa budú pridávať ďalšie podmienky k platbám, ktoré plynú z prvého piliera, to nie je čosi, čo by ECR ako politická skupina mohla podporiť, ani naše farmárske únie tomu nie sú naklonené. Všetci zamestnanci v poľnohospodárstve, ktorí, ktorí sú zamestnaní v členských štátoch EÚ, už teraz majú veľmi veľa e, legislatívy na pleciach, ktorá je pre nich záväzná. Mali by sme naozaj zjednodušiť platby v prvom pilieri v SPP, hoci sme sa tomu venovali už v minulosti, snažili sme sa o to, ale byrokraciu treba zosekať ešte viac, pretože inak to znamená, že každý malý farmár a poľnohospodár musí zamestnávať administratívu, aby mu s tým pomohla. Toto nie je dlhodobo únosné. Sú tu ďalšie oblasti, ktoré ECR podporiť nemôže, napríklad odsek 3, Odsek 6 o spôsobilostiach, e, zručnostiach a návykoch je veľmi cenný, pretože učiť sa v rámci práce na, počas stážach a rôznych učňovských pobytoch, to sa zdá byť cestou. A preto aj my budeme, on bude predkladať e, pozmejúce návrhy a teší sa na konštruktívnu dohodu so spravodajcami. Ďakujem pekne. Martin Diabala za Martin Harkin. Diabalova. Dlabajová. Ďakujem pekne, tiež Mária Harkin, hovorím mene, jej mene. Najskôr chcem poďakovať pani spravodajkyni za návrh stanoviska. Marian sa domnieva, že tak e, prvý ako aj druhý pilier môžu prispieť k zlepšeniu tvorby pracovných miest v vidieckých oblastiach. Jedna zo zmien súčasnej SPP spočíva 30 eh, piliera 1, ktoré sú stanovené na ekologizáciu produkcie alebo na poskytovanie verejných tovarov. Toto samozrejme sa dá doplniť financovaním z piliera 2. Podľa Marian sú príležitosti a možnosti, ako posilniť tvorbu pracovných miest, eh, zatiaľ čo bude zabezpečené aj poskytovanie verejných tovarov, verejných služieb. Eh, Marian sa domnieva, že dohody na úrovni tých obchodných centier môžu posilniť celkový výkon poľnospodárstva, ale je na nás v rámci parlamentu zabezpečiť eh, úroveň miery zamestnanosti v poľnospodárstve. Musíme sa pozrieť na tie príležitosti, ale aj na tie hrozby. Súhlasím na potrebe školení a zlepšovaní zručností eh, poľnospodárov a hlavne súhlasím s tým, že treba podporiť eh, mladých a ženy, ktoré fun- chcú fungovať v poľnospodárstve. Odseky 7 a 8, prístup k pôde, to je nie je celkom jednoduchá otázka, nakoľko mnohé členské štáty majú inak dostupnú pôdu. Myslíme si, že toto nie je v našej pôsobnosti, táto záležitosť a snad sa nám podarí nájsť nejaké znenie, na ktorom sa dohodneme. Marian predloží niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s potenciálom v oblasti agroturistiky. A myslí si, že rast v vidieckej oblasti je nevyhnutnosťou, aby sa tieto vidiecké oblasti dostali aj do digitálnej revolúcie, stali sa jej súčasťou, predloží teda pozmeňujúce návrhy v tejto oblasti. Je tu jedna, respektíve dve oblasti, kde je názor Marian rozdielný v porovnaní so spravodajkyňou a predloží pozmeňujúce návrhy, ktoré reflektujú takéto rozchádzajúce sa názory. Ešte raz v Alde chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu a teším sa na dobrú spoluprácu v tejto, tomto spise. Ďakujem. Ďakujem pekne, ešte raz sa musím ospravedlniť. E, naša tieňová spravodajkňa Tatiana tu nie je, nemôže tu byť, ale v jej mene sa chcem poďakovať pani spravodajkyni. Podľa nás je toto veľmi dobrý východiskový bod pre diskusie. A dva rýchle postrehy chceme počiarknúť e, ten e, prístup, v rámci ktorého SPP a sociálne fondy musia byť používané integrovaným spôsobom a explicitne chceme posilniť e, ten moment, že keď sa pozrieme na SPP, keď sa pozrieme na to, aké časti polnospodárstva sú udržateľnejšie a kde dochádza k tvorbe viacerých pracovných miest, tak vidíme, že e, polnospodárstvo na menšej úrovni, na povedzme, ekologické polnospodárstvo, to je oblasť, kde aj z pohľadu nejakého zlepšenia vidíme viac e, priestoru my sa teda domnievame, že to SPP a celá tá politika by mala skôr byť nastavená tak, aby podporovala malých výrobcov ako veľké, veľký priemysel a je to aj z pohľadu tej zamestnanosti. Takisto v tejto chvíli sme svedkami toho, že sezónni pracovníci, ktorí sú veľmi silne zastúpení v rámci tohto odvetvia pracovného trhu, majú veľmi osobitné potreby, pokiaľ ide o ochranu. Často ide o zamestnancov migrantov, to sa už uvádza v návrhu, ale my chceme zdôrazniť, že Európska únia musí zohrávať proaktívnu úlohu pri ochrane pracovných práv týchto zamestnancov, pretože ich pracovné podmienky sú často veľmi problematické a ich mzda je veľmi nízka. Preto potrebujeme mať jasné legislatívne návrhy, tak aby sme dokázali ochrániť túto skupinu zamestnancov ešte raz chcem povedať, že Tatiana sa teší na diskusie a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Merci. Teraz Martin. Quelque, quelque rappel en introduction. Ďakujem pekne. Pán predseda, niekoľko pripomienok na začiatok francúzsky rozpočet SPP je na úrovni 9 miliard eur na obdobie 2014-2020. 1,4 miliardy predstavujú prostriedky z druhého piliera. Napriek takýmto astronomickým číslam nemôžeme povedať, že SPP pomáha k tvorbe pracovných miest vo vidieckých oblastiach, aspoň teda nie vo Francúzsku. Práve naopak, Zaznamenali sme pokles e, z pohľadu polnospodárských e, podnikov. V roku 2000 to bolo to boli 2 milióny, menej ako v 95. 4 krát menej. V 95. bol ten počet e, ľudí zamestnaných v polnospodárstve veľmi veľký kleslo to každopádne. Čiže SPP v polnospodárskom svete neznamenalo tvorbu nových pracovných miest. Práve naopak, e, došlo tam k rušeniu pracovných miest, zniženiu počtu. Pokiaľ je o návrh správy, sú tam niektoré dobré momenty a chcel by som teda pogratulovať spravodajkyni k týmto dobrým veciam. Tu je jasne počiarknutá tá negatívna úloha, ktorú EÚ svojou politikou zohrala v niektorých oblastiach a liberalizácia mliekarenského sektora tiež negatívne ovplyvnila celú situáciu. Ďalej sa tu hovorí o skutočnosti, že TTIP dohoda predstavuje hrozbu pre polnohospodárstvo. Stanovisko sa priaznivo vyjadruje, pokiaľ ide o školenia pre mladých polnohospodárov a takisto pokiaľ ide o o alebo zjednodušenie vstupu na polnohospodársky trh E, takisto sa zasadzuje za podporu sociálnej súdržnosti a za ochranu proti chudobe. Ďalej vyjadruje žiadosť e, zlepšiť prístup aj formou úverov cez banky. Sú tu ale niektoré negatívne momenty, keď sa hovorí o sociálnych partneroch a keď sa hovorí o otázke rodovej rovnosti za účelom eliminovania tej toho rozdielov alebo medzery. SPP, na SPP ide 40 európskeho rozpočtu a samozrejme tie prostriedky sa zbierajú cez platby členských štátov. Možno by sme mali preto zvážiť lepšiu, lepšie prerozdelenie. A možno by sme dokázali predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy tak, aby sme pomohli pani spravodajkyni, pretože sa tam nič nehovorí o sociálnom dumpingu a o nekalej konkurencii a hospodárskej súťaži. A ako viete, e, niektoré členské štáty EÚ sú obeťami takéhoto postupu. E, nič sa nehovorí o tej pomoci a akým spôsobom to poškodzuje e, ponospodárov. Len veľmi málo sa tam hovorí o mladých ponospodároch, ktorí preberajú toto podnikanie po staršej generácii. Často tam nenastane takýto moment. Vo Francúzsku predpokladám, že aj v iných, neviem ako je to v iných krajinách, jeden polnospodár za dva dní spácha sebevraždu. Takže teraz Alexander e, posadil sa dozadu. Nech sa, Alexandra. M'avoir laissé le, le temps e, d'arriver. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. E, ďakujem za to, že ste mi dali troška viac času, aby som mohla doraziť zo Štrasburgu. Chcem sa poďakovať kolegyni pani Permecho za návrh stanoviska, ktoré vypracovala. A ďakujem aj za pracovnú metódu, od začiatku, ktorú zvolila od začiatku, nás konzultovala a zapojila nás do vypracovania tohto návrhu stanoviska. Ja si myslím, že toto je vynikajúca príležitosť, pretože nám to dáva možnosť hovoriť o poľnospodároch Vzhľadom na súčasnú situáciu, kde stále trvá ruské embargo a kde ceny zaznamenajú výrazný prepad, je mimoriadne dôležité hovoriť o skutočnosti, že veľa plnospodárov sa ocitlo vo veľmi náľudnej situácii, čo má vplyv aj na zamestnanosť. A je to preto podľa môjho názoru veľmi aktuálna téma hoci to nie je téma príliš populárna alebo príjemná. Ja by som vám chcela pripomenúť priority našej skupiny. Sú tri. Z nášho pohľadu najdôležitejšie je konštatovať, že zlepšenie tvorby pracovných miest v vidieckých oblastiach sa týka toho, že tých polnospodárov dokážeme udržať na ich e, polnospodárských e, statkoch. Ide o to, aby bolo dobré to SPP, aby bol ten prvý pilier e, dobrý, robustný, životoschopný. A že je to práve ten prvý pilier, ktorý bude pomáhať e, zabezpečiť e, ziskové podnikanie polnospodárov v rámci ich podnikov a to potom povedie aj k tvorbe pracovných miest naprieč celému polnospodárskému sektoru a v rámci celého reťazca jedno miesto vytvorené v polnospodárstve generuje 7 ďalších nepriamých pracovných miest. Druhý bod, ktorý by som spomenula, je v návrhu stanoviska a ide o dôležitosť zabezpečenia školení pre polnospodárov, školenia a ďalšie vzdelávanie, pretože ak zabezpečíme vyššiu mieru vzdelania u polnospodárov, tak eh, potom budú aj lepšími zamestnávateľmi, pretože je tam väčšia pravdepodobnosť, že dokážu vykonávať túto prácu a že dokážu potom ponúknuť zamestnanie aj ostatným. Je mimoriadne dôležité sústrediť sa na otázku v školení pre poľnospodárov a teda následne aj tých, ktorých zamestnávajú, pretože tí si budú viac vedomí tých digitálnych, technických, technologických možností, ktoré sa ponúkajú Tretí bod, ktorý je mimoriadne dôležitý a ktorý by som chcel dnes spomenúť, sa týka sociálneho dopadu v rámci tej polnospodárskej krízy, ktorú zažívame. Od roku 2014 sme veľmi popracovali na otázke, alebo sa veľa zaoberáme otázkou dlhodobej nezamestnanosti mladých. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa polnospodári ocitajú po celej EU v súčasnosti, je mimoriadne dôležité, tú situáciu riešiť. Bola by som rada, kedy Európska komisia, keby Európska komisia posúdila dopad takejto krízy a okolko pracovných miest sme prišli v jej dôsledku. Neviem, nemyslím si, myslím si, že teda je na mieste, vhodné, je na mieste osloviť Európsku komisiu a zaoberať sa tým z dôvodu takto, takéhoto veľkého počtu stratených pracovných miest, ale ide aj o ten odliv ľudí z vidieckých oblastí, ktoré sa takto dostávajú do úpadku. Mám niektoré otázky, tak ako aj samotná politická skupina, pokiaľ ide o želanie želanie spravodajkyni mať v rámci SPP nejakú formu sociálneho krížového plnenia, pokiaľ ide o situáciu v plnospodárstve, aj vzhľadom na veľký počet tých bankrotov, respektíve konkurzov, my žiadame od plnospodárov, aby na seba vzali dodatočnú zodpovednosť a myslím si, že to nie je dobrá myšlienka znížiť tie priame pradby, ak sa im to nepodarí. Bolo by teda dobré, keby spravodajkina vedela poskytnúť troška viac informácií, ak som to správne pochopila. My nesúhlasíme s týmto bodom, tak ako je naformulovaný a budeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Chcem ale ešte raz poďakovať teda pani spravodajky a len potvrdiť, že naďalej s potešením budeme s ňou diskutovať ako aj s ďalšími tieňovými. Ďakujem pekne. Elizabeth Monašatie. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, moi aussi, je tiens à, à souligner l'importance de, de ce travail. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som zdôrazniť to, čo povedal spravodajca. Ďakujem. Sú tu tri veci, na ktoré by som sa chcela zamerať. Predovšetkým záležitosť podpor- finančnej podpory farmárov. Možno, že naozaj sú v situácii ťažkej krízy, v ťažkých podmienkach rozliční aktéry, a vidím to aj v tejto správe, sa musia obrátiť na EFSA, aby sme sa mohli vysporiadať s výzvami, ktorým čelia poľnohospodári. SPP je súčasťou riešenia a rokovanie o viacročnom finančnom pláne súvisiacom s koheznými fondmi by mohol, mo, mohlo sa pridať k EFSA a SPP. Už sme o tom mali rozpravu, už sme o tom hlasovali. Neočakávali sme nikdy, že by EFSA sa zainteresovalo aj do tejto oblasti ťažkosti a ja súhlasím s Alexandrom, že prvý pilier SPP by mal použiť ako by sa mal použiť ako páka, aby poľnohospodári mohli sa uživiť svojou profesiou za slušných podmienok. Treba to povedať veľmi jasne, pretože tu vznikne určite deliaca čiara eh, v parlamente, konflikt. Nesmieme si míliť to, čo dokáže zabezpečiť eh, SPP a čo dokáže zabezpečiť Európsky sociálny fond. Ak to nedokážeme rozlíšiť, budeme v problematickej situácii a budeme musieť všetko zrevidovať od základu. Druhá vec, a plne podporujem, čo tu odznelo zo strany predračníkov, najmä môjho kolegu Aleksandra, Týka sa to aj odseku 6 v správe. Je to potreba, aby sa poľnohospodári adaptovali na zmeny. Určite súčasťou toho je školenie, vzdelávanie. Farmári sú v súčasnosti manažery malých firiem, malých, malých gazdovstiev, poľnohospodárských firiem, takže by mali dostať vzdelanie v tejto sfére. Sú to farmári, ktorí sa sústredujú na obilniny, na dobytok. Mali by sa špecializovať vo vzdelávaní a mali by za to dostať kredit. Mali by byť uznaní, malo by to byť vidno v ich práci. Takisto tu sú nové nástroje informačných technológií. V súčasnosti sa nemôže žiaden podnik, žiadne podnikanie vysporiadať s hospodárskou súťažou, ak nebude mať moderné technológie. A keďže aj farma, aj poľnohospodársky podnik je podnikaním, o to viac to platí. Odborné vzdelávanie a školenie v nových technológiách je to, čo potrebujú poľnohospodári, aby mali prístup k informáciám aj k novým technológiám. Takže, pán predseda, sú to naozaj široké oblasti, komplexné oblasti, ktoré, o ktorých tu hovoríme e, v súvislosti s vidiekom. A niekedy sú tu celé zóny, ktoré nemajú prístup k novým technológiám. berúc do úvahy krízu v sektore poľnohospodárstva, nepridávajme k tomu ešte ďalšie ťažkosti, napríklad to, že sa poľnohospodári nemôžu napojiť na nové technológie v odľahlých a vzdialených a vidieckých znevýhodnených oblastiach. Nehovorím tu o spoločenskej sociálnej politike, ale o teritoriálnej koheznej politike. Dodať nové technológie a sprístupniť nové technológie každému, to je tá kľúčová páka, ktorá môže prispieť k lepšiemu výsledku a my by sme to mali zabezpečiť. Vedúci poľnohospodárskych podnikov a fariem, podobne ako iné, iní vedúci iných podnikov, potrebujú takýto prístup k Inak sa nebude dať e, fungujúca farma alebo poľnohospodársky podnik odovzdať e, mladej generácii, pretože nebude to dlhodobo únosné. Oceky 4 a 9 sú ďalšie veci, ktoré chcem e, spomenúť, napríklad podmienka spoločenskej kondicionality v oceku 4, ktorá by mohla fungovať, ak všetko pôjde dobre, hladko, ak teda zabezpečíme, aby mali farmári prístup k novým technológiám. A odsek 9, tam sú neoliberálne politiky a obhajoba verejných služieb. A ja osobne žijem na vidieku, ale treba otvorene povedať, že na vidieku žije menej ľudí a je preto ťažké, aby od pondelka do soboty večera bola otvorená napríklad pošta, malé obchodíky v mestách. Niekedy sú jediné miesta, kde sa dá dostať k poštovým službám, pretože majú aj túto funkciu. Takže takýto multiservisný systém by mohol fungovať v, vo vidieckých oblastiach. Nepotrebujeme oddelené samostatné služby, mohli by sme mať také multiservisné centra. Napríklad, a tak, ako sme to urobili u nás. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ale radi by sme sa e, e, e, vyhli situácii, aby sme v týchto vosiach mali stovky takých 6 tisíc kilometrov. Ehm, Ďakujem. Pekne, pán predseda. Samozrejme, musíme zdôrazniť polnospodárstvo v rámci e, Európy. Musím tak spraviť, pretože v posledných časoch sme investovali stále menej do polnospodárstva. A ja som aj v rámci Agri a preto viem dobre, o čom hovorím. Takže teraz musíme zmeniť tú tendenciu, pokiaľ ide o naše investície. Tu vlastne hovoríme o všetkých politikách, či už súdržnosti, či o sociálnej politike, o teritoriálnej, tie, ktoré e, sú k dispozícii. A teda hovoríme nakoniec ale o osobách, ktorým smerujú a ktoré sú tam zamestnaní a ktorí zohrávajú teda veľmi dôležitú úlohu pre samotnú Európu. A chcem počiarknúť to, čo už hovorila kolegyňa predo mnou je veľmi dôležité teraz nejakým spôsobom sa pozrieť na účinky tej polnospodárskej krízy, ktorú zažívame. Toto áno sa odvíja aj od e, embarga Ruska, od e, trhovej krízy a od ukončenia e, kvót pre mlieko. A to sú všetko veci, ktoré sa veľmi negatívne podpisujú na situácii v polnospodárskom sektore a je treba spraviť naozaj veľmi podrobnú bilanciu tejto krízy. Takisto by som rada zdôraznila, že podľa mňa je treba rozlišovať medzi vo všeobecnosti európskymi politikami, ktoré smerujú do zamestnanosti, ktoré majú áno, dopad na e, polnospodárstvo a potom na druhej strane SPP. Ak by dáme všetko do toho istého hrnca, tak potom vstúpime do nejakej ideologickej diskusie bez toho, aby sme dokázali nakoniec vyriešiť ten problém, bez toho, aby sme dokázali zvážiť tie nevyhnutné možnosti, ktoré ponúka SPP na to, aby naštartoval e, zamestnanosť v Európe. Ak budeme riešiť otázky nedeklarovanej alebo čiernej práce, ak budeme hovoriť o presúvaní tých pracovných miest alebo práci na čiastočný úvezok alebo podobných veciach, v konečnom dôsledku nám to nedovolí sústrediť sa na to, čo je podstatné a tým je reštrukturalizácia SPP. Hovorme teda o spoločnej plnohospodárskej politike. Dnes nás zaujíma mať istým spôsobom bilanciu alebo overenie toho, ako by SPP mohlo vstupovať do interakcie s inými politikami, ako je napríklad e, digitálne hospodárstvo alebo ekologické, zelené hospodárstvo. E, čiže ja sa pripájam aj ku kolegyňam, kolegom, ktoré hovorili predo mnou. Predovšetkým treba si ujasniť, ako nastaviť e, samotné financovanie SPP a potom ako zabezpečiť aj financovanie samotných polnospodárov. To je úplne podstatná vec e, z môjho pohľadu. Financio, financovanie a takisto pomoc pre organizácie producentov alebo združenia producentov, ktoré zohrávajú veľmi podstatnú rolu, hlavne pokiaľ ide o udržanie tých malých a stredných podnikov z pohľadu znižovania nákladov na výrobu a to zlepšuje stav celkovo na trhu polnospodárskom. Čiže práve sú to tieto združenia polnospodárov, teda organizácie polnospodárov, ktoré dokážu identifikovať takéto potreby a ktoré potom dokážu e, pomôcť tým menej ochráneným zamestnancom. A nemôžeme zabúdať ani na... E, nikdy teda nemôžeme si dovoliť zabudnúť na pomoc e, pre takéto organizácie polnospodárov. Ďalej štruktúra tých priamej, priamej nepriamej pomoci, ktorú je treba prehodnotiť. Aj tu musíme byť pragmatickí v tej analýze priamej nepriamej pomoci. E, ďalej sa musíme pozrieť, z čoho skutočne vychádzala SPP, ako je nastavená. Samozrejme musíme zvážiť všetky princípy, či už politiky práce alebo sociálnej politiky, ale tu sa musíme, ako som už povedal, sústrediť na SPP, na jej štruktúru, tak aby sme dokázali získať efektívne výsledky pre naše ďalšie smerovanie, alebo teda na ďalšie usmernenia z pohľadu reštrukturalizácie SPP. Samozrejme, tá situácia v plnohospodárskom sektore je mimoriadne závažná. Len v samotnom Francúzsku minulý rok spáchalo 600 plnohospodárov samovraždu z dôvodu tejto krízy. Naozaj musíme uvažovať nad tým dopadom, ktorý má takáto kríza na celý sektor a musíme preto nájsť aj účinnú odpoveď a takisto aj konkrétne odpovede, nielen ideologické, ideologické diskurzy. Veľmi pekne ďakujem, Paloma Malovec Fermecho, pani spravodajkynia. Záverom ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, ďakujem pekne za všetky poznámky a pripomienky. Myslím si, že prispejú k vylepšeniu správy. Ak pán predseda, e, udelíte mi niekoľko minút, rád by som sa aj ja vyjadrila pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré ste tu nastolili, napríklad sociálna podmienenosť a podobne, to sa už e, dostalo do pôvodného návrhu e, Európskej komisie z oktobra 2011. Nejde o e, naštartovanie nejakých inovačných nástrojov. Voláme iba potom, aby sa e, plne uplatnili práva poľnohospodárov e, na výdeku. A týmto prístupom sa riadíme v našej práci, pokiaľ ide o prístup k pôde. Aj o tom ste hovorili vo svojich pripomienkach. Tu sa snažíme zapracovať všetky opatrenia, ktoré e, to zjednodušia Našim cieľom je zabezpečiť, aby obyvateľe Vidiku mohli zostať vo svojich regiónoch. Máme na mysli podpory pre malé a stredné podniky, podporu pre družstva, e, ide o verejné sprostredkovania predaja pôdy, e, hovoríme o otázkach e, marginalizácie technológie. To sú veci, ktoré nás všetkých zaujímajú veľmi dobre e, chápeme e, vaše výhrady a budeme premyšľať o tom, ako zapracovať prvky subsidiarity e, pri riešení prístupu k pôde v členských štátoch. Musíme využiť skúsenosti z Grécka, z Talianska a iných štátov. Pokiaľ ide o prvý a druhý pilier a vaše pripomienky v tomto smere, Chápeme, že pomoc výroby, výrobe prepačte, je základom e, spoločnej polnohospodárskej politiky. E, Videcký rozvoj je tu tiež veľmi dôležitý a preto e, nám ide o to, aby sme to neprestrelili, ale na druhej strane treba zabezpečiť synergiu medzi existujúcimi fondmi. Nechceme, aby každý z nich pôsobil eh, sve. Bolo by eh, najlepšie, aby eh, vznikol synergický účinok. Či už ide o zjednodušenie používania nových technológií, ďalší rozvoj s tým, aby celá situácia bola atraktívnejšia jednak pre mládež, ale aj pre ženy s tým, aby e, sa mohli aktívne zapojiť e, e, do tvorby vedeckého prostredia a veľmi stručne ohľadom sociálneho dumpingu. Nepochybne k tomu dochádza a preto uvažujeme o úlohe sociálnych aktérov pri riešení problémov nenahlásenej nelegálnej práce a podobne. Je tu niekoľko bodov, kde sa dohodneme eh, s kolegami ohľadom eh, toho, aby sa riešili sociálne dôsledky krízy. Eh, táto problematika nás veľmi znepokojuje. Zaujímame sa o akroekologické problémy, o potravinový reťazec je to veľmi dôležité pre potravinársky priemysel, pre restauračný biznis. chápeme, že celkový rozpočet SPP nestačí e, na riešenie všetkých aspektov E, rozvoj. Hovoríme nielen o vidickom sektore, hovoríme aj zároveň e, o potrebe zachovať určité služby. Ale vo všeobecnosti myslím si, že je tu e, priestor pre dohodu. A záverom by som chcela uviesť, že všetci sa zhodneme, že súdržnosť, zabezpečenie možnosti pre obyvateľov zostať na vidieku je eh, veľmi dôležitým cieľom eh, vrátanie eh, zámerov SPP. A napokon veľmi rada by som poďakovala tieňovým spravodajcom súdružný prístup umožňuje nám volať po rozšírení objemu verejných služieb Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, budem očakovať vaše pozmeňujúce návrhy a som presvedčený, že sa zhodneme na tejto dôležitej veci. Ďakujem veľmi pekne a teraz bod programu 8 vyhodnotenie stratégie Európskej únie pre mládež na obdobie rokov 2013 až 2015. a mm, slovo má pán spravodajca Van Kendelare. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že aj keď som mladý europoslanec, dostal som možnosť pôsobiť ako spravodajca pri eh, vyhodnotení stratégie Európskej únie pre mládež na obdobie rokov 2013 až 2015 a tak môžem upriamiť pozornosť na mm, mladú generáciu, na to všetko, s čím sa stretávajú mladí ľudia na spoločnom trhu v podmienkach veľmi pomalého opatrného hospodárskeho rastu. Avšak to nespôsobuje zníženie nezamestnanosti mládeže. Ako dokážeme premeniť hospodársky rast na nové pracovné miesta? Treba hľadať možnosti, ktoré umožňujú mladým ľuďom aktívne sa zapojiť do spoločnosti, a nájsť si svoje miesto na pracovnom trhu. Som presvedčený, že spoločne musíme hľadať e, vhodné riešenie a vyhodnotenie stratégie e, Európskej únie je e, úsilím všetkých politických skupín. Rozhodol som sa, že nastolím štyri otázky zapojenie sa, e, e, rozvoj zručnosti a kompetencií e, a mobility. Pokiaľ ide o participáciu, o zapojenie sa, som presvedčený, že stratégia Únie pre mládež bude úspešná iba v tom prípade, ak aj samotní mladí ľudia sa zúčastnia tvorby tejto stratégie. Iba v tom prípade máme nádej na úspech a preto žiadam komisiu, aby sa stále snažila o strukturovaný dialog s organizáciami mládeže, aj do budúcnosti. Po druhé, pokiaľ ide o rozvoj, stratégie pre mládež potrebuje e, konkrétne údaje. E, e, musíme poznať mier nezamestnanosti mládeže, vrátanie tých skupín, ktoré neprechádzajú kurzami, kurzmi prípravy a ďalšieho vzdelávania Mm, častokrát e, prejavujú odpor voči sociálnemu modelu. Potrebujeme e, mať e, kvalitné, plnohodnotné pracovné miesta, nielen miesta pre stažérov. A z hľadiska plnej implementácii záruky, záruk pre mládež. Aj to sa musí odzrkadliť e, e, v našich postojoch. E, musíme vedieť tlmočiť mládeži, čo znamenajú vedomosti, odborné skúsenosti. Musíme zabezpečiť vzájomné uznávanie formálnych, neformálnych a iných zručností získaných v neformálnom prostredí a s tým, aby to zodpovedalo potrebám trhu práce a napokon v záležitosti mobility. E, dúfam, že všetci e, budeme uznávať význam programu Erasmus+. Pre mnohých mladých, mladých ľudí je to krokom k, cez hraničnom rozvoju svojich odborných skúseností. Myslím si, že mládež má veľký záujem o možnosť získavať skúsenosti v ostatných členských štátoch ako presvedčený e, Európan, ako človek, ktorý svojho času využil program e -E Erasmus. Domnievam sa, že treba e, vypichnúť e, význam tohto programu najmä v období, keď e, mnohých ľudí lákajú nacionalistické postoje. Dúfam, že sa nám podarí sústrediť sa na to, aby sme poskytli mládeži skutočné príležitosti na pracovnom trhu. A o to pôjde v našej práci. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pôjdu tieňový spravodajca, Jan Keller. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo. V súvislosti súhlasím s e, návrhom e, pána spravodajcu. Dovolím si len dve stručné poznámky. Poprvé sa domnievam, že by bolo e, užitočné dôskladne preskúmať dôvody nízkeho záujmu mládeže o také odbory, ktoré sú k dispozícii na trhu práce. Ak trh práce je ozajstný trh, potom by mal zvýšiť e, odmenu za výkon tých činností, o ktoré nie je dostatočný záujem. Aspoň ja som si vždy myslel, že práve tak fungujú trhy. trhy. A moja druhá poznámka. Vo všeobecnosti kladieme e, dôraz najmä na vysokoškolské vzdelanie a krajiny Európskej únie sa súťaža e, o to, kto bude mať viac vysokoškolákov. Avšak rôzne krajiny únie majú nerovnakú tradíciu v oblasti školstva. V krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, v Českej republiky, Slovensko, Slovensku, Rakúsku a v Maďarsku e, v dejinách sme mali vždy veľmi kvalitné technické vzdelanie na strednej úrovni s materiálnou a učňavské školstvo práve títo odbory, e, obory e, chýbajú na trhu práca a preto snaha o čo najviac, e, najväčší počet vysokoškolákov je modná záležitosť, ale nie je veľmi praktická. Ďakujem za pozornosť. Dankeschön. Ďakujem pekne. Jana Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za naozaj veľmi, dobrý vstup do vyhodnotenia stratégie eú pre mládež. Na Slovensku máme dlhodobo problémy s nezamestnanosťou mladých ľudí a tie čísla sú naozaj alarmujúce a e, preto myslím si, že, že je treba, treba o tom hovoriť aj teda v súvislosti so vzdelávaním, hoci vzdelávanie nepatrí tak priamo do, do kompetencie nášho výboru, ale chcem pripomenúť, že naozaj najviac zraniteľnou skupinou spomedzi detí a mládeže sú, sú mladí so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných skupín Čiže myslím si, že um, keď hovoríme o vzdelávaní, keď tam budeme zakomponovávať um, to prídavné meno inkluzívny, že tým naozaj pomôžeme nielen týmto skupinám, ale, ale teda všetkým deťom a všetkej, všetkým mladým ľuďom, pretože naozaj každý je iný, jeho potreby sú iné a dobrým vzdelaním vieme predísť nezamestnanosti. Taktiež uh, veľmi oceňujem to, že ste spomenuli potrebu e, výučby podnikateľských zručností. Ja by som to možno doplnila o to, že tie podnikateľské zručnosti by sa mali vzdelávať na všetkých typoch škôl, aby naozaj každý jeden absolvent strednej školy mal za sebou minimálny, neviem koľko hodín, ale, ale aspoň nejaký, nejaký kurz e, podnikateľských zručností, aby naši mladí do budúcnosti mohli byť nielen teda zamestnancami, ale aj zamestnávateľmi Ehm, takisto ešte eh, by som rada eh, ocenila eh, v tomto stanovisku že sa dotýkate aj problematiky informovania o politikách eú pre mládež konkrétne ide o tretí bod aj toto bude predmetom mojich pozmeňovacích návrhov pretože veľmi často je európska mládež slabo informovaná o možnostiach ktoré má veľmi dôležité je aby napríklad pri záruke pre mladých ale aj pri možnostiach dobrovoľníctva a vzdelávania tá informovanosť bola vyššia Rada by som ale upozornila, že aj toto informovanie, tzv. outreach, musí prebiehať kvalitne. Musíme mať na pamäti, že našim cieľom má byť zvýšená informovanosť cieľovej skupiny, nielen počet natlačených brožúr či odvysielaných televíznych spotov. Takisto môžem len podporiť dôraz na uznávanie kompetencií nadobudnutých v neformálnom prostredí, ktorý spravodajca vo svojom stanovisku spomína a rovnako v mojich pozmeňujúcich návrhoch by som sa rada venovala aj oceneniu významu a pridanej hodnoty dobrovoľníctva, ktoré vieme, že teda prináša prospech nielen pre jednotlivých ľudí, ale pre celú spoločnosť. Takže ešte raz, aby som zhrnula, ďakujem veľmi pekne za veľmi kvalitný a dobrý vstup do debaty a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Martina <laughs> Thank you very much. It's strange after... E, ďakujem pekne. Je zvláštne po českých a slovenských kolegovoch vystúpiť po anglicky, ale ja tak spravím, lebo som angličtine spracovávala toto stanovisko. Chcela by som tomu poďakovať e, za skvelú prácu ako zostavovateľovi tohto stanoviska. Je naozaj skvelá práca a tie body sa prekrývajú. Ja možno niekedy to tak doplnkovo pojmem ako si ty zdôraznil, tak e, nezamestnanosť mladých naďalej zostáva závažným problémom v EU, ale musíme počiarknúť skutočnosť, že situácia sa v posledných rokoch zlepšuje a v niektorých členských štátoch sme dosiahli dobré výsledky. V rámci druhého cyklu stratégie EU sa členské štáty teda mali naučiť z tých osvedčených najlepších postupov v krajinách s najnižším mierou nezamestnanosti a hlavne by sa mali sústrediť na to, že mladých ľudí dajú bližšie k tomu trhu práce formou praktických skúseností, ako sú napríklad stáže a učňovské stáže, tým, že podporia podnikateľského ducha medzi mladými a že ich budú nabádať k tomu, aby začali oni podnikať, investovanie do vzdelávania, do školení, čo vybaví eh, mladých ľudí s zručnosťami, ktoré chcú vlastne tí zamestnávateľia, čo spáruje sa s tými potrebami pracovného trhu podporiť tie technické témy, to už zaznelo, a takisto vzdelávanie v tomto, tejto oblasti ako alternatíva pre univerzity. Samozrejme podpora mobility a cezhraničnej spolupráce, podpora sp- programov typu Erasmus+, alebo nové pilotné, pilotné projekty vo vzťahu k učňovskému vzdelávaniu. Akurát komisia zvolila, teda prezentovala také, takúto výzvu. Ja navrhujem, aby sa členské štáty pozreli na synergie politik EÚ a pre mladých, pre mládež s inými politikami, pretože bez e, nejakej súčinnosti tu nie je možné dobre fungovať. A ďalej by mali zlepšiť koordináciu medzi školami a verejnými úradmi, tak aby odhadli, aké sú tie potreby a aby sa ubezpečili, že ľudia budú smerovať svoje kariéry tým dobrým smerom. Ja som rada, že môžem byť tieňovou spravodajkyňou tohto výboru v rámci výboru Konta a som rada, že sem môžem dať aj prvky z pohľadu rozpočtovej kontroly, lebo musíme sa veľmi pozrieť na efektívnosť, účinnosť tých rozdielných programov v rámci eh, iniciatív eh, zamestnanosti mladých, eh, záruka pre mladých, Youth Guarantee. Ďakujem pekne tom. Verím, že budeme mať dobrú spoluprácu navzájom so všetkými tieňovými a myslím, že naozaj tu pracujeme na dôležité veci. Ďakujem. Dankeschön. Jetzt wäre dran Konstantina Kuneva. Ist nicht da. Konstantina Kuneva tu nie je. Eh. Kuneva, takže Reintke. Thank you, Chair. Um, also from my side, uh, thanks to the rapporteur. Ďakujem pekne. Aj z mojej strany sa chcem poďakovať spravodajcovi za tento návrh. Ja chcem uh, ešte raz povedať na začiatku, že som veľmi rada, že diskutujem o tejto téme, lebo naozaj mám pocit, že keď sme začali tento mandát, tak sme diskutovali pravidelne o nezamestnanosti mladých. Aj na plenárke zdá sa, že teraz utichol troška tá, ten ošial. A už nepriotizuje, nepriotizujeme tú tému tak, jak by sme mali. Ja som naozaj rada a v rámci tej stratégie pre mladých by sme mohli znova tú dynamiku naštartovať a spomenúť kolegom v rámci parlamentu, že tie, prísl, tie prísľuby, ktoré sme dali eh, mladým v rámci únie, tie ešte neboli naplnené, pokiaľ ide o investície pokiaľ ide o zabezpečenie sociálnej ochrany, pokiaľ ide o e, viac e, politickej participácie a myslím si, že tu by sme mohli opäť e, zdôrazniť tie potreby, ktoré ľudia majú po celej Európskej únii, ale konkrétne v niektorých krajinách, takže som rada, že o tom znova diskutujem. Aké budú tie pozmeňujúce návrhy? Sme e, radi, pokiaľ ide o ten návrh predložený, ale sú niektoré body, ktoré si vyžadujú isté doplnenie, zlepšenie. Najskôr e, silne podporujem nielen to, že budeme riešiť e, ten široký pojem vzdelávania cez prízmu zručnosti. Ja si myslím, ako, ako skupina si myslí, že musíme sa na to pozerať tak emancipačne, kde aj mladí ľudia budú mať priestor rozhodnúť sa, ako sa chcú učiť a čo sa chcú učiť preto by sme si želali troška taký širší prístup k tejto téme vzdelávania, predovšetkým v odseku 3 a takisto nezaoberať sa len otázkou e, učňovského vzdelávania, ale rozšíriť to aj na stáže, pretože tu ešte ten rámec, kvalitatívny rámec pre stáže nebol na úrovni členských štátov implementovaný tak, jak by mal a to by mohla byť veľmi silná stránka aj pre túto správu, aby opäť tlačila na implementáciu stáží, ktoré sú e, takou skúsenosťou dobrou a ktoré dávajú ďalšie možnosti pre mladých a nie je to skúsenosť nejakého vykoristovania e, zamestnaných zamestnávateľ. Potom je tu otázka neformálneho vzdelávania. Vy spomínate validáciu. Chcem zdôrazniť, že validácia neznamená len e, nejakú certifikáciu, či už formálne, alebo neformálne, alebo vzdelávania. To by malo znamenať že by takéto formy vzdelávania mali dostať aj finančnú podporu a že mladí ľudia by mali mať možnosť, e, by mali mať ten čas a podporu na to, aby e, mohli sa angažovať napríklad v organizáciách občianskej spoločnosti alebo v mnohých ďalších oblastiach, tak aby získať dostatok zručnosti v rámci formálneho, respektíve neformálneho vzdelávania, tak aby boli silne uznávané takéto formy vzdelania. A nakoniec, a to spomína aj váš e, návrh správy, myslím, že dá sa oveľa viac povedať o dôležitej, úlohy, dôležitej úlohe účasti a participácie mladých, tak ako sme to videli aj v rámci implementácie záruky pre mladých, kde to vlastne funguje prevažne v členských štátoch a v regiónoch, kde e, bola značná účasť a participácia hlavne organizácie mládeže a musíme to jasne povedať, e, že účasť mládeže nie je len nejaká čerešnička na torte, ale že je to vec, ktorá je integrálna z pohľadu efektívnosti a celkovej práce tých a fungovania zamerania tých programov pre mládež, že mohli by sme teda ešte viac zdôrazniť tento bod, aby sme pripomenuli kolegom v parlamente, že implementácia záruky pre mladých a za iniciatívy zamestnanosti mladých a iné veci, že ešte stále nám zostáva veľa práce a musíme mať silný hlas. Ďakujem pekne, Laura Adžia. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi za tento návrh, za tento prvý návrh, prvý návrh stanoviska. Bohužiaľ, dodnes tá situácia, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti mladých, je presne tá istá a teda v niektorých, dokonca v niektorých krajinách sa ešte aj zhoršuje z tisíckých dôvodov osobitne tie, ktoré ja registrujem, to je nedostatok vízie, nedostatok stratégie. Musíme sa rozhodnúť o, o silnejšom záväzku z našej strany, musíme sa viac angažovať, tak aby naša dnešná práca bola schopná zagarantovať aj prácu našim deťom, ďalším generáciám, bez ohľadu na to, aký je náš, naša úloha. Musíme jasne mať na pamäti, že nie ide len o to, aby sme dali vizibilitu naši, našej práci, ale aby sme fungovali výhľadovo do budúcnosti. Mám tu niektoré kritické pripomienky, predovšetkým, že napriek tým záväzkom a angažovanosti ešte stále je tu miera nezamestnanosti, predovšetkým v niektorých členských krajinách mimoriadne vysoká. Vytvorila sa tu nová trieda, nová kategória mladých, tých nazývame NIT, NET, teda tí, ktorí ani nepracujú, ani sa nezúčastňujú na, nejakých, na nejakého vzdelávania, a pravdepodobne nemajú ani nejakú podporu, tak aby pochopili, aká môže byť ich rola v spoločnosti, čo chcú vlastne, ako chcú smerovať, čím sa chcú stať. A tým pádom tu chýba, je tu neprítomná taká nejaká aktivita, akcia. A myslím si, že aj politiky úsporných opatrení mimoriadným spôsobom poškodili sektor mladých alebo túto skupinu a veľmi e, vy, sa stali tie, tie možnosti vyprahnuté, alebo teraz taká púšť tých možností, to tu objavil nedostatok. E, napriek tým záväzkom rozpočtovým je nevyhnutné, aby členské štáty skutočne investovali úsilie na, do tvorby pracovných miest pretože taká vec, e, ktorá možno ešte celkom nebola zaregistrovaná, a možno mi to vysvetlí lepšie aj pán spravodajca, on počiarkol, že ten rozdiel medzi dopytom a ponukou, ktorý existuje na pracovnom trhu, je podstatný. Hlavne v bode 4 to spomína. My nebudeme eh, nútení nejakým spôsobom eh, prispôsobovať eh, tie kompetencie a tie zvláštnosti mladých na trh práce. My musíme dovoliť v rámci vzdelávania tých mladých, aby sa orientovali tak, po čom, ako chcú aby, aby neboli tlačení takýmito vecami, aby sme im dali možnosť eh, prostredníctvom eh, takého kurzu, ktorý si zvolia, aby si teda mohli dobrovoľne a slobodne zvoliť, čo chcú robiť, ako to budú robiť. A predovšetkým musíme posilniť eh, oblasť vzdelávania. Ja si myslím, že sú tu odvetvia, ktoré sú odpojené, ale ktoré sa snažia fungovať tým istým smerom keď sa pozrieme napríklad na záruku pre mladých, to je najeklatantnejší príklad, v mnohých krajinách to zlyhalo neuveriteľným spôsobom a mal to byť pritom projekt, ktorý mal stabilizovať e, mladých na trhu práce, teda zamestnanosť, pretože sme nezabezpečili prepojenie rôznych aktérov, ktorí mohli v rámci tohto procesu spolupracovať a mali. My musíme prepojiť e, ten, to odvetvie vzdelávania, musíme ho prepojiť so svetom podnikania, aby sme presne si stanovili a pochopili, aké sú tie pracovné miesta, ktoré požadujú podniky, aby sme dokázali potom nastaviť také vzdelávanie, ktoré bude efektívne a aby sme ich prepojili do spolupráce s mladými, aby sme vedeli, aké sú ich požiadavky, ich nevyhnutnosti, ich ašpirácie. My konáme takým odpojeným spôsobom. My sme vytvorili isté satelity, ktoré nedokážu medzi sebou fungovať my máme nejakú iniciatívu ohľadom startup, dobre, ale nesprávame len zo startupu nejaký dobrý východiskový bod, ktorý potom evidentne nebude schopný nejak naštartovať alebo fungovať dobre, pretože e, tí mladí možno budú ochotní predať svoj nejaký dobrý nápad nadnárodným, pretože z pohľadu tej situácie hospodársko-ekonomickej, teda pre nich to bude určite vhodné, ale nemusí to byť nevyhnutné, aby tak robili. Ja si myslím, že je veľa tých odvetví a my posúďme, ako sociálna zamestnanosť, ako zelená zamestnanosť alebo ekologická, ako je možné ju lepšie napojiť na politiky, ktoré budú viac vychádzať v ústrety mladým. Ja verím a želám si, aby spravodajca, ktorý je o mnoho mladší ako ja, že bude schopný zvážiť a zhodnotiť tie stratégie, ktoré treba spustiť e, nechceme to robiť cestou priemernosti, nemôžeme byť priemerní politici, ale aj štatistiky nás nútia pozerať sa do budúcnosti, tak aby sme ju dokázali lepšie odozdať tým eh, mladým a deťom zajtrajška. Ďakujem pekne. Mara Bicotto. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne, pretože ešte stále nahrádzam pani Bizoto. Iba, že by som nebol pochopil správne začiatok e, toho vystúpenia spravodajcu, ale myslím si, že povedal, že situácia je hrozná, že je veľmi málo pracovných príležitostí, že nie sme schopní zabezpečiť pracovné miesta pre mladých napriek hospodárskému rastu. Neviem, o akom raste hovorí, pretože ja žiadny rast nevidím nikde. Môžete spraviť čokoľvek, e, môžete vymyslieť akékoľvek štruktúry a nastavenia, ale nedokážete zabezpečiť pracovné miesta pre mladých. A dôvod je, že milióny pracovných miest jednoducho zmizli, boli zničené. Ak teda máte väčší počet pracovných miest, ktoré boli zrušené ako mladých e, ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesta, tak nikdy sa vám to riešenie nepodarí nájsť, to je logické. Kto tvorí zamestnanosť? E, sú to malé a stredné podniky, ktoré zodpovedajú za 80 až 90 vytvorených pracovných miest vo väčšine členských štátov. Takže veľa spočíva na malých a stredných podnikoch a na tomto odvetví. Musíme sa ubezpečiť, že nezmiznú a takýmto spôsobom bude dochádzať k rastu pracovných miest. Som si istý, že všetci ste si vedomi toho, ako to uskutočniť možno vás poburím a ospravedlňujem sa už vopred, ale pozrite sa, 11 hodín viac menej. A my hovoríme o tom, že mladí ľudia e, nemôžu vstúpiť na trh práce, všetci si trháme vlasy, hovoríme, že je to hrozné. Ale potom zrazu budeme hovoriť o sociálnej inklúzii a o začlenení utečencov na trh práce. Ráno sme o tom hovorili. Ja si ale myslím, že možno je čas si to zvoliť spraviť tú voľbu buď naši mladí ľudia alebo utečenci. A ja viem, že vy ste šokovaní takýmito slovami, takýmito vyjadreniami. A vy ste povedali, že utečenci predstavili 0,5% celkovej populácie EU a vy mi tvrdíte, že sa dá spraviť obe. Ale nemyslím si, pán predseda, lebo nakoniec sa na to pozrieme na konci volebného obdobia, uvidíme, aká bude bilancia. Pán Natán, vy ma nepoburujete, To nie v niektorých otázkach e, jednoducho ma sklamávate. Ale aby som z tohto miesta nejakým spôsobom išiel do protiofenzívy, e, predsa máme praktické príklady, a to nie len v Rakúsku. Pred 4 týždňami ja v Turingen som sa stretol so, so spolkovou vládou Turingenu a s greckou vládou sme e, spustili nadnárodný projekt vzdelávania, pretože Grécko nemalo tie miesta na vzdelávanie týchto ľudí, má kopu mladých nezamestnaných a Thüringen naopak má veľký priestor na vzdelávanie, ale nemá mladých nezamestnaných, ktorí by mohli využiť takéto miesta. Teraz došlo k ich spolupráci. Prostrednícom ESF to išlo financované takisto z ESF. A síce e, v dvoch smeroch. E, smerom európskej solidarity na odstránenie nezamestnanosti mladých, európskych mladých, európskej mládeže a kapacitami, ktorými Thüringen disponuje, tak aby bola odstranená nezamestnanosť a aby boli integrovaní aj e, mladí migranti a utečenci do, na trh práce. Takže obidve veci idú, len politicky to treba realizovať a nie stále len sa točiť okolo toho a nejakým spôsobom malovať e, také obrazy, ktoré nie sú pravdivé a ktoré neprinášajú pravdivé riešenia. To je, o to ide. A preto vy ma nepoburujete. To sa nedá. Ja pokiaľ ide o vaše praktické návrhy, tak v tohto pohľadu som na nej naozaj veľmi očakávam. A nakoľko hovorím o tejto veci, tak ja si dovolím e, nejakým spôsobom taký protihlas ponúknuť e, v rámci tohto pracovného procesu, ktorý tu takto načrtávame a ktorý je nutný. E, ospravedlňujem sa za toto vystúpenie, ale bol som istým spôsobom priamo oslovený a ja som veľmi rád túto možnosť na reakciu využil. Evi Regner. Ďakujem pekne. Ja budem e, priamo pokračovať ja v Baden-Württembersku. Sice som Rakúšanka, ale predsa len budem sa odrážať od čísiel, ktoré práve v tých posledných dňoch som dostala. Počet detí, ktoré našťujú, alebo chodia na ško- do školy, ktoré absolvujú školskú dochádzku, dochádzku napriek e, rastúcemu počtu utečencov, napriek tomu došlo k poklesu. A tu budem pokračovať príkladom z mojej krajiny, z Rakúska. A síce my sme konštatovali, že veľa mladých ľudí, ktorí napríklad e, utekli zo Sýrie, nepoznajú systém duálneho vzdelávania a tým pádom by tam malo byť ťažisko a síce na, malo by to byť na začlenení týchto ľudí do duálneho vzdelávania. Prečo? Pretože v tejto oblasti nám vo, chýba veľa, veľa e, remeselných zamestnancov a vynikajúco vyškolených ľudí, e, ktorí sú každopádne veľmi dôležití z pohľadu dobre fungujúceho odvetvia v krajine, ktorá naozaj kladie veľký dôraz na integrovanie a začlenie mladých ľudí na trh práce. Teraz som pri tom, čo hovoril pán Keller, pokiaľ ide o zníženie fungovania, nejaké, ale teda nejaké zlep, zlep, zhoršenie fungovania ekonomiky, ale to sa všetko odvíja od kombinácie mozgov a rúk. Samozrejme, najväčší dôraz by som mal klásť na univerzitné vzdelávanie, ale najlepšie to celé funguje a sme aj svetkami potom najlepších čísel, pokiaľ ide o schopnosť e, integrovať na trh práce tam, kde funguje dostatočný priestor kde ľudia, ktorí sa odborne vyškolili alebo mali nejaké učňovské vzdelávanie, takže potom e, im zabezpečený dobrý prístup aj na ďalšie vzdelávanie vysokoškolské, a to je vice versa aj opačne. A to je také nabádanie smerom na pána spravodajcu, aby zabezpečil takú, takúto priepustnosť v rámci toho vzdelávania. E, pokiaľ ide o duálne vzdelávanie, také remeselné alebo nejaké učňovské a so zabezpečeným prístupom do vysokého školstva a potom aj opačným smerom, pretože práve z Nemecka vidíme tie čísla, tie sú pôsobivé, tam sú tie najskorejšie potom príležitosti, tak povediať, na, trh, na trhu práce pre týchto mladých. A posledný podnet e, je veľmi dôležité, aby ten trojuholník komunikácie e, bol dodržiavaný a síce rodičia, škola, hospodárstvo, ekonomika. Samozrejme, vždy v stredobode sú tí mladí, pretože tu vidíme tie najväčšie starosti a problémy. A síce, že ten prístup k trhu práce je o to stiažený, o to viac stiažený, keď táto komunikácia a tu treba samozrejme nielen školu a to hospodárstvo, ale takisto aj tých ľudí, v rámci, teda rodičov v rámci toho trojuholníka, ktorí musia mať eminentný záujem na tom, aby sa ich deti dobre integrovali na trh práce. A toto by som možno dal na zváženie, aby to bolo aj v tej správe, alebo teda stanovisku. Ďakujem. Ďakujem. Teraz musíme ušetriť troška času. Troška začíname mať skús. Alexandra. Minuta. <laughs> Entschuldigung, pardon. Euh, moi, je voudrais insister, Monsieur le Président, sur euh, un certain nombre de points dont certains ont déjà été euh, abordés. Rada by som sa vyjadrila k niektorým veciam, respektíve nadviazala na tie veci, o ktorých sa už hovorilo, najmä o vzdelávaní sa a potrebe zdôrazniť potrebu učiť sa. Máme tu Erasmus+, čo je naozaj cesta otvorená pre tých, čo sa chcú učiť, ale známe množstvo učňov, ľudí, ktorí sú na učňovkách, sa môžu rozhodnúť ísť na do zahraničia študovať, môžu mať pred sebou problémy. Napríklad nevedia jazyk, problémy zaplatiť prepravu alebo ubytovanie. A mali by sme im pomôcť týmito ťažkosťami. Musíme poskytnúť viac priestoru výmenám, cezhraničným výmenám, čo by nám umožnilo e, pomôcť ľuďom aj s problémami s ubytovaním a transportom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja budem hovoriť iba minútku. Plne súhlasím s tým, čo ako sa vyjadrila Martina, tieňová spravodajkyňa Alda, ktorá tu sedí vedľa mňa. A e, uvedomil som si niečo, keď kolegovia hovorili, že je ekonomický rast a že sa ho musíme snažiť e, nakopnúť. Dovolte mi povedať vám, že Európska únia je veľká. Ekonomicky a sociálne rozmanitá situácia sa veľmi líši. Máme miesta, kde je veľká nezamestnanosť, celé zóny. Niekedy celé krajiny majú problémy so v sektore vzdelávania. O tomto by sme sa mali rozprávať. Máme tri hlavné priority. Znižovanie nezamestnanosti mladých, zabezpečenie toho, že E, pracovné miesta budú kvalitné a potom rekvalifikácie, preškoľovanie, e, odborná príprava na povolanie. Každý región môže mať iné priority, ktoré si zvolí. A toto treba vziať do úvahy, keď sa pozeráme, keď skúmame zdroje. Ďakujem. Mišel Siodrova. Ďakujem. Ja by som tiež chcela poďakovať za predloženú správu. A stotožňujem sa s mnohými. Myslím si, že táto správa nášho výboru by sa mala zamerať na hodnotenie toho, ako funguje stratégia, Európska stratégia pre mládež a ako fungujú finančné nástroje, hovorí pani Šojdrova. Vieme, že nezamestnanosť sa v rozličných štátoch vyvíja rozlične, ale predsa len môžeme sledovať istý vývoj v rámci EÚ a ja sa domnievam, že existujú tu jasné fakty, hodnotiť musíme na základe týchto faktov. Ukazovatele predsa len ukazujú isté zlepšenie a teda stratégia aj finančné nástroje fungujú. Mali by sme sa zaoberať tým, čo chceme zlepšiť. Súhlasím s tým, že by sme mali preskúmať to, aké spôsobilosti, e, pracovné návyky a zručnosti by sa mali zlepšovať. Podporujem pani komisárku Tyson, ktorá počíta s novou stratégiou s názvom New Skills. Toto bude určite nástroj, e, ktorým budeme chcieť podporiť nové pracovné návyky a kvalifikačné, kvalifikáciu. Súhlasím s touto podporou. Chcem tu zdôrazniť jeden aspekt, o ktorom sa zmienil aj pán spravodajca, a to je štrukturovaný dialog. Nám sa veľmi osvedčil štrukturovaný dialog s mládežou na účasť v politickom živote. A myslím si, že aj pri vyhodnocovaní stratégie pre mládež a pri návrhoch na ďalšie opatrenia potrebujeme štrukturovaný dialog ako nástroj na jeho hodnotenie, a ďalšiu prácu s touto stratégiou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz späť e, pánovi spravodajcovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Som veľmi rád, že je tu naozaj širšia podpora pre tento návrh vo všeobecnosti. Je tu niekoľko dôležitých tém, e, ku ktorým by som sa rád vyjadril a ja si prečítam aj pozmejúce návrhy v tejto veci. Pozornosť zameraná na mladých a na zlepšovanie nezamestnanosti mladých, túto treba zintenzívniť a musí byť úplne jasné, že máme jasnú stratégiu, jasnú víziu. Sú tu záležitosti, týkajúce sa počtu pracovných miest na trhu práce. Toto treba rozanalizovať. Aká najlepšia prax, praktika by mohla fungovať v rozličných krajinách? Aký, aký špeciálny uh, aké usmernenia sú k dispozícii, aby ľudia sa vedeli orientovať na trhu práce. Existujú tu duálne e, systémy odbornej prípravy aj v Nemecku, aj inde. Myslím si, že z tohoto by sa dalo poučiť, aby sa vytvorilo jasné prepojenie medzi vzdelaním a realitou na trhu práce, aby škola nebola príliš akademicky vzdialená od života. Mladí podnikatelia, to je ďalšia vec. Spôsob, ako by sme mohli pozbudiť mladých podnikateľov, ako by sme mohli venovať viac pozornosti dobrovoľníckej práci, stážam, ja myslím, že tu by sme sa mohli zhodnúť, že treba zapracovať mnohé tieto námety a lepšie zorganizovať e, vzdelávanie odborné školenia a prípravu na povolanie. Treba tomu dať istý rámec. Participácia mladých je dôležitou témou, práve preto to je prvý bod v, moj, v mojom návrhu stanoviska. Musíme si vypočuť hlasy mladých ľudí, umožniť im, aby sa mohli vyjadriť. a veľmi sa na to teším. Teším sa aj na, spolupráci, na spoluprácu s vami. 22. februára úplne lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Som si istý, že to všetko dovršíme. Áno, predbiehate. 22. marec, pán kolega. A potom 26.4. Ample, hlasovanie. Dobre. Hlasovanie na gestorskom výbore potom 25.5. Teraz som bol, pýta sa pán predseda. Nie, to bola nesprávna správa. Už som si nalistoval druhú. Čiže ešte raz 22. marec, potom 26. Empl a Kult 30. mája. Dobre, bod 9. Joachim Šuster ako spravodajca dostáva slovo. a poprosím pre ďalší priebeh dve minúty rečníckého času s výnimkou pána spravodajcu. Ďakujem pekne. Ide o otázku novej stratégie obchodu v rámci EÚ. Gestorstvo má výbor INTA, ale myslím si, že sú veľmi pádne dôvody, prečo aj výbor EMPL e, má dať jasné, jednoznačné stanovisko nová stratégia obchodu predložená komisiou minulý rok, ktorá sa nazývala obchod pre všetkých, sa snaží venovať dvom podstatným bodom, ktoré sú mimoriadne dôležité aj z pohľadu otázky zamestnanosti a pracovných podmienok v rámci únie. Poprvé ide o otázku, na jednej strane ide o otázku dopadov eh, na politiku obchodu a tým je vlastne presun moci na celosvetových trhoch. Eh, my vidíme, že v mnohých konfrontáciách Naj, najvýraznejšia je taká teraz konfrontácia, ktorá sa týka štatútu trhového hospodárstva pre Čínu, ale dôsledok takéhoto presunu moci je aj nárast bilaterálnych a plurilaterálnych dohôd na poli obchodu, s ktorými sme sa už zaoberali. Najvýraznejší príklad je TTIP, ale takisto sa to prejavilo aj v mnohých, mnohých iných e, oblastiach. A druhá vec, ktorá je z pohľadu pracovných podmienok ešte dôležitejšia, a ten vývoj, ktorý je nový, alebo ktorý sa stále viac presadzuje, a ktorý má spätne pôsobí spätne pôsob aj na zamestnanosť a tým je e, tvorba medzinárodných e, reťazí tvorby, tvorby nejakej hodnoty. Čiže nie je tu obchodovanie s koncovými produktami, ale v rámci toho hospodárskeho reťazca sa obchoduje s mnohými čiastkovými produktami a to znamená, že krok po kroku e, sa tu tvorí spoločný celosvetový trh a podmienky v niektorých častiach sveta majú potom obrovské dopady na povedzme podmienky výroby, produkcie v iných častiach sveta. To z nášho pohľadu znamená, že je veľmi dôležité, že ako Ample si musíme e, stanoviť nejaké e, otázky alebo robiť úvahy, ktoré sa týkajú politického a zamestnaneckého rozmeru. A ja som v tom stanovisku podľa mňa pomenoval tie dôležité kľúčové body. Poprvé, tá kľúčová pracovná norma ILO, e, tá musí byť e, pomenovaná e, v rámci tej agendy a to aj súčasť, musí byť súčasťou tej politiky obchodu a musíme sa posnažiť o to, aby tieto minimálne štandardy boli realizované, aby neboli len uh, napísané, ale aby takisto boli aj presadené. E, často sú deklarované na papieri a otázka je potom tá následná realizácia toho, čo bolo dohodnuté. V súčasnosti je to obchod, ktorý je viac a viac politicky regulovaný, tak čelíme takémuto typu obchodu a tým pádom bude dôležité, aby sme mali komplexné hodnotenie dopadu vplyvu, pokiaľ ide o vývoj nezamestnanosti, ktoré by mohli mať takéto dohody o obchode a preto je veľmi dôležité, aby e, neprispeli do toho nejaké výskumné inštitúty, ale aby sme zabezpečili už v tejto úrovni zapojenie sociálnych partnerov, ktorí sa budú podielať na takomto posúdení. Tretia oblasť, ktorá je podľa mňa mimoriadne dôležitá, je, že e, pokiaľ ide o obchod so službami, respektíve e, kombinovaný obchod so tovarmi a službami, že nepredbehne nejakým spôsobom zníženie ochrany zamestnancov po Európe. Ďalšia oblasť, ktorá je podľa mňa dôležitá, je požiadavka na monitorovanie týchto zmluv alebo dohôd. Ja som už hovoril, že papier veľa stoleruje. Otázka je, či v konečnom dôsledku to bude realizované a to znamená, že aj následne budeme schopní sa pozrieť, či došlo k dodržaniu tých základných eh, práv zamestnancov, alebo či vzniká istým spôsobom dumping alebo dumpingová súťaž, ktorá potom negatívne vplýva na tých ľudí v tých koncových krajinách a ktorá neumožňuje potom zachovať také rozumné štandardy sociálnej ochrany. A potom štvrtý bod, ktorý je dôležitý z môjho pohľadu, pretože e, ten nový vývoj na poli obchodu bude viesť k tomu, že bude tu silnejšia regulačná spolupráca, e, voči čomu sa v princípe nedá namietať, ale je treba sa postarať o to, keď to právo na ochranu zamestnancov, keď e, nebudú vyrokované nejakým spôsobom e, kolektívne zmluvy, keď budú odstraňované, tak aby potom e, tie práva zamestnancov boli takými dobrými vodítkami v rámci medzinárodnej hospodárskej alebo obchodnej súťaže. To sú také tie kľúčové body, ktoré by sme podľa mňa mali tu formulovať. Zároveň je jasné, že stanoviska, ktoré predložil výbor EMPL k dohodám TISA a TTIP, že tie sa vzťahujú k všeobecnej e, obchodnej politike ako takej, neobmedzujú sa len na tieto dve dohody, TISA a TTIP. Aj to treba ešte raz spomenúť. Ja som sa to pokusil takto formulovať v návrhu. Pozmeňujúce návrhy istotne aj ja sám niektoré predložím, pretože prvý návrh e, je sa deje v rámci veľmi krátkeho časového priestoru, kde nie je taký priestor na argumentáciu. Ja sa preto teším na hĺbšiu diskusiu a určite to budú veci, ktoré na základe pozmeňujúcich návrhov budú ešte pozmenené. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz Veronika López Fontaine. Ďakujem, pán predseda. Budem čo najstročnejšia prvom rade blahoželám spravodajcovi k dokumente. Myslím si, že sme naozaj eh, relevantne pokryli túto tematiku. Správa je iste krátka z odborných dôvodov, ale dostatočne hlboká, komplexná. Hovoríme tu o exporte, ktorý v pohraničných oblastiach dáva prácu 39 miliónov občanov. To je jedna zo siedmých pracovných miest v rámci EÚ. 90 rastu vo svete sa bude um, pozorovať mimo hraníc EÚ. Preto potrebujeme obchodnú stratégiu, kde sa bude investovať tam, kde sa rozvíja obchod a investovať do liberalizácie obchodu. Mám pocit, že nemáme tu na, žiadnu odvolávku na malé a stredné podniky, napriek tomu, aké sú veľmi dôležité v miestnych eh, hospodárstvách a odvetviach. Iba isté percento malých a stredných podnikov má aktivity, ktoré zahrňajú aj oblasti mimo EÚ a väčšina malých a stredných podnikov sa nedokáže dostať takto cezhranične do aktivít vďaka byrokracii. Eh, spravodajca v bodoch 1, 2, 6 a 9 sa sa mi nezdá, ako to je sformulované, ale v odseku 7 súhlasím s tým, aby sa členským štátom dala väčšia kontrola do rúk. Nerozumiem, aký vzťah je medzi týmto odsekom a obchodovaním. Nesúhlasím ani s odsekmi 5 a 8. V 5 sa hovorí, že Európska únia musí zabezpečiť, aby štyri základné princípy boli dodržané organizácie práce, medzinárodné organizácie práce, ale my ako zákonodarca, my predsa nemôžeme vytvárať právne úpravy pre iné krajiny. A ja neza, nesúhlasím so zahrnutím tejto klauzuly, ktorá by nám umožnila ukončiť pracovné dohody. V odseku 8 sa hovorí o spoločenskej zodpovednosti podnikov toto je čosi, k čomu sa podniky hlasia dobrovoľne. Ja preto nesúhlasím s tým, aby sme vytvorili nejaké záväzné pravidla týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti podnikov. Nech tí, čo chcú, sa zapoja, ale nenuďme ich. Oceky 3 a 4. Ja by som potrebovala, aby spravodajca mi lepšie vysvetlil, o čom sa tam hovorí. Neviem, či tu je iba o prechodné obdobie, v treťom období na európskej úrovni. Možno to je aj tak dobre, ak je to na európskej úrovni, ale čo sa týka tretích krajín, z obchodného hľadiska alebo z hľadiska obchodovania to predsa nesúvisí s vysielaním pracovníkov do zahraničia, s outsourcingom, s postingom. Čo sa týka štvorky, tam sa volá po väčšej mobilite, najmä o mali, u malých a stredných podnikov, o dynamike potrebovala by som vysvetliť od eh, spravodajcu podrobnejšie, čoho sa to vlastne týka, pretože sa všetky fondy na liberalizáciu v tejto oblasti zamietli. Ďakujeme. A teraz eh, kolegyne McIntyre v mene kolegu. Ďakujem, pán predseda. Ako hovoríte, hovorím za Baširu, ktorý je tenivým spravodajcom ECR. Ona sa nemohla zúčastniť a posiela, ospravedlňuje sa. ECR plne podporuje agendu komisie e, obchodovanie, slobodné obchodovanie s tretimi krajinami a odstranenie bariér obchodovania, aby sa podporil hospodársky rast a zamestnanosť. Toto je v súlade so závermi rady z februára, kde sa hovorí, že všetkých 28 členských štátov súhlasia s tým, aby Európska únia viedla aktívnu a ambicioznú obchodnú politiku. Chcela by som poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, ale ponúkam niekoľko pozorovaní. Poprvé, ECR e, podporuje hodnotenie dopadu vo všetkých politických oblastiach a veľmi radi vidíme, že sa to spomína v texte. Toto je naozaj v súlade s agendou lepšia právna úprava, better regulation. Čo sa týka štandardov Medzinárodnej organizácie práce, tieto podporujeme ako prostriedok zabezpečenia práv a ochrany pracujúcich, ale neveríme, že zaradenie do všetkých kapitol obchodných dohôd je správnym krokom, správnym prístupom. Je to úplne nerealistické, pretože sa pri rokovaní e, takto postupovať nedá. Vieme, že tieto politiky to sú politiky pre individuálne a suverené štáty, ktoré si ich môžu aplikovať podľa svojich vlastných demokratických princípov. Nemôžeme nadiktovať vládám a občanom tretich krajín takéto niečo, ale ani členským štátom. Podobne platí, že inšpektoráty práce, ktoré nie sú dostatočne eh, vybavené úradníkmi, to možno je aj pravda, ale aj tak je to v kompetencii členských štátov EÚ a nemáme žiadny mandát, aby sme volali na, o, po zvýšení alebo znížení financovania inšpektorátov organizácie práce. Nemyslím si, že to je praktické, ani že by to bolo prospešné. Našou úlohou je podporiť výmenu tých najlepších osvedčených praktík medzi členskými štátmi EÚ. ECR sa bude brániť všetkým krokom, ktoré presiahnu e, takýto rozsah pôsobnosti nášho mandátu. Nepáčia sa nám ani záväzné mandáty na due diligence v výrobnom reťazci. Myslíme si, že toto by bola oblasť pre ďalšie hodnotenie dopadu, najmä keď si uvedomíme, aký dopad by toto malo v budúcom obchodovaní a akú ďalšiu byrokraciu by to vyvolalo, existenciu ďalšej e, administratívnej záťaže, my predsa potrebujeme inovovať ďalšiu stratégiu v oblasti obchodovania odstraňovaním prekážok, nie pridávaním nových. Chcela by som poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a e, pošleme aj pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Danke. Veľmi pekne ďakujem. V mene ALDE. E, nemáme teraz pozmeňujúce teňový spravodajco. nie je prítomný e, zástupca GUE, takisto ani zelených. Takže Vicane Begin. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ďakujem spravodajcovi, pánovi Šusterovi, za vynikajúcu správu, ktorú ja plne sa s ňou stotožňujem. Ako viete, ja som bola spravodajkyňou pre komerčnú stratégiu na výbore INTA a práve v týchto dňoch e, e, sa teda prichádza tento návrh. Ja plne súhlasím s tým, čo načrtol vo svojom stanovisku, keď hovorí o tom, že Európsky parlament musí e, trvať na dodržiavaní tých svojich uznesení, pokiaľ ide o rokovania, rozhovory obchodnej povahy. Spravodajca právom odkazuje na TTIP a TISA, ale ja si myslím, že netreba zabúdať ani na rozhodnutie CETA z 2011, kde sa hovorí o tom, že SDS mechanizmy budú, budú vypustené z takýchto dohovorov, teda takýto, spor, takýto spôsob urovnania sporov. Ďalej, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu z pohľadu udržateľnosti a nevyhnutnosť zabezpečiť eh, ďalšiu liberalizáciu. Ďalej eh, chcem eh, jasne povedať, že pokiaľ ide o dohovory na úrovni Medzinárodnej organizácie práce, je úplne nevyhnutné, aby aj finálny text vyjadroval väčší konsenzus tejto veci. Ja som ako spolupravodajkynia privítala požiadavku na due diligence. Ja takisto sa stotožňujem s nevyhnutnosťou reformovať nástroje obrany obrany obchodu a takisto sa zaoberať nad eventuálnou, eventuálnym dopadom na zamestnanosť v Európe. Ďakujem všetkým kolegiam kolegom za ich vstupy a ja pridám moje pozmeňujúce návrhy a pôjdem ďalej e, spolupracovať až do uzavretia mojej práce na INTA. Ďakujem pekne. NF, nemáme tu spravodajcu, ale možno, že mm, nebudem, sa, e, nebudem udivený, keď pán Martin sa prihlásil slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba dve minútky pokiaľ ide o normy dohovory Medzinárodnej organizácie práce, e, častokrát členské štáty ich jednoducho nedodržiavajú. E, v tomto stanovisku e, voláme po ustanoveniach, ktoré by umožnili monitoring a potrestanie nedodržovania pravidel. Myslím si, že to nie je vhodný E, e, vodná reakcia na liberalizáciu trhu. Hospodárske dôsledky budú obrovské. Aj Európania budú e, znášať obrovské bremeno. Niektoré regióny sú bez tak oslabené a normy sociálnej ochrany sa tam podkopávajú ťažko dokážeme vyhodnotiť konečný dopad takýchto dôhod a táto transparentnosť nie je vyvažená. Ďakujem pekne za stručnosť a to dôrazne ďakujem. Jachim Šuster. Ďakujem pekne. Ťažko e, budem na to reagovať, pretože by to znamenalo, že nemôžeme vôbec e, rokovať o obchodovaní. Mali by sme veľmi ťažko e, s tým znašali. Nebudem sa tomu venovať. Ďakujem pekne ostatným kolegom. Prispeli ste výrazne do našej diskusie. Sú to veľmi relevantné oblasti e, pre našu rozpravu. Chceli by sme e, zdôrazniť e, na Margo kolegu z FFP, pokiaľ ide osobitné podmienky pre malé a stredné podniky. Som tu otvorení, pretože malé a stredné podniky naozaj majú obrovský význam pre hospodárskú štruktúru v Európe a e, stretávajú sa s osobitnými problémy v oblasti vonkaž, e, e, zahraničného obchodu. Tu súhlasím. Ešte niekoľko poznámok k ostatným vystúpeniam. Teším sa na našu diskusiu. Jednak je tu o implementáciu noriem. Nejde o, o, o všeobecný sociálny systém, o minimálne práva. A e, v ostatných rokoch sa v tejto oblasti urobilo pomerne veľa a musíme e, nasmerovať našu politiku tak, aby sa pri najmenšom dodržovali minimálne normy, aby sme neišli späť a na to potrebujeme určité sankcie Samozrejme, nejde o to, že e, sa porušuje nejaká menšia norma Medzinárodnej organizácie práce a to sa bude nejako veľmi tvrdo trestať. To musí byť proporcionálne. Nechceme nič diktovať, ale musíme e, e, e, e trestať hromadné porušenie takýchto noriem alebo porušenie ľudských práv pretože e, to má e, vzťah na hospodárske vzťahy. E, častokrát závisí od konkrétnych formulácií a som otvorený voči tomu, aby sme diktovali, aby sme, prepačte, diskutovali o konkrétnych textáciách. Nie je pripustné, aby sme niečo diktovali. Pokiaľ ide o reťase, musíme sa podrobne sa pozrieť na to, čo všetko sa už robí po e, e, viacerých katastrofách e, máme kombinácie dobrovoľných opatrení a štátnej regulácie a tu sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, či už ide o textilný priemysel, Chceme samozrejme kupovať lacné textilné e, výrobky, ale e, častokrát podmienky výroby e, spôsobujú to, že zahynú tisícky ľudí. Takže treba sa snažiť o kombináciu dobrovoľných opatrení na strane podnikovej sféry, ale aj štátnej regulácie, aby takéto katastrofy ako obrané pláca alebo inde sa neopakovali. Takže plne súhlasím s takýmito e, e, kritickými poznámkami. Nechceme vytvoriť nejaké byrokratické e, monstrum, ktoré nespôsobí e, žiadne zlepšenie. Budem sa tešiť na pokračovanie na našich diskusí. To sú všetko dôležité body. E, musíme si uvedomiť, že teraz vyvstávajú e, obrovské globálne trhy a musíme to tiež nejakým spôsobom regulovať, aby sme zachovali európske Eh, hodnoty. Pokiaľ ide o obchodovanie so službami, eh, eh, máme vo vnútri Európskej únie príslušnú smernicu a vyvstáva tu nebezpečenstvo toho, že mm, sa zhoršia mm, štandardy pre zamestnancov a mm, v rámci vetovom sa musíme snažiť Eh, o eh, zachovanie osvedčených eh, noriem, prípadne ich o zlepšení, v žiadnom prípade neobetovať takéto štandardy. Ehm, budeme vychádzať z vašich pozmeňujúcich návrhov a budeme sa snažiť o zhodu v rámci celého parlamentu. Považujem to za veľmi dôležité v tejto oblasti politiky. Toľko moje, moje prvé reakcie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Len malá poznámka z mojej strany záverom. Kolegyne McIntyre, máme určité normy Medzinárodnej organizácie práce, je dobré, že ich máme. A potom nemá zmysel, ak e, to sa nejakým spôsobom obchádza. Musíme to sklbiť so životom a preto nevylučujem e, otázku toho, že budeme nejakým spôsobom e, tlačiť na iné štáty, budeme sa ich snažiť presvedčiť. Totiž e, dokonca musíme kontrolovať dodržovanie týchto standardov aj v samotnej Európe. Snažíme sa teraz reagovať na správy v médií médiách o tom, že aj v Európe sa vyskytujú prípady e, otrockej práce. E, do toho sa angažuje Medzinárodná organizácia práce, agentúra pre e, rovnaké práva. Takéto s takýmito kritickými poznámkami sa musíme zapodívať aj v našom výbore. A teraz sa vrátime k bodu 5, ktorý sme pôvodne e, e, odročili. Implementácia dohovoru OSN o právach e, osôb so zdravotným postihnutím najmä s prehnutím na poznámky príslušného výboru. Máme na to čas do 12.30 dve poznámky predtým ešte, ako vykračujeme, ide o správu Mega Stevens Jednak tu máme nejaké písomné materiály, takže pozdravujeme Hamburg, máme tu nejaké písomnosti a členov výboru zrejme poznajú tieto zelené kartičky, ktoré e, e, značia, že všetko chápem, všetko je v najlepšom poriadku. Zelená, e, prebačte, E, žltá karta znamená, že hovoríte príliš rýchlo, treba spomaliť. A červená karta by mala naznačovať, že nie je jasné, čo hovorí rečník, aby sa rečník pokúsil to sformulovať nejakým spôsobom jednoduchšie. Dúfam, že som sa dostatočne jasne vyjadril. Takže Helge Stevens má slovo. Pani spravodajkyne, nech sa páči. Thank you, Chair, and thank you. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem eh, kolegovi, ďakujem všetkým organizáciám, najmä predovšetkým Európskemu fórumu e, e, zdravotne postihnutých. E, Chápem, že táto správa a zde ešte nie zahrňa všetky e, hľadiska, ale som sa snažil o maximum. Budem aj ja prekladať pozmenujúce návrhy a pokiaľ sú tu nejaké väčšie veci, ktoré tu chýbajú, moji spolupracovníci e, sú pripravení na to, aby s vami o tom diskutovali. Návrh správy sa delí na štyri e, dôležité časti Mm, a tomu zodpovedá aj štruktúra záverečných poznámok, jednak všeobecné princípy a povinnosti, ďalej eh, konkrétne práva, po tretie konkrétne povinnosti a napokon európske inštitúcie a dodržovanie imi požiadaviek dohovoru pretože ide o príslušné mm, verejné správne orgány. Chcel by som poukázať na niekoľko dôležitých aspektov e, podľa jednotlivých častí, i keď to nevyčerpovajúci zoznam. Pokiaľ ide o všeobecné princípy a E, e, povinnosti. E, voláme potom, aby EU ratifikovala fakultatívny protokol, aby vysvetlila príslušné práva, aby to opakovala za účasti organizácií zastupujúcich zdravotne postihnutých a Európske parlamenty. Pokiaľ ide o konkrétne práva, znepokojuje nás, že smernica o rovnosti pri zamestnávaní nie eh, odmieta eh, odmietnutie eh, ubytovania pre zdravotne postihnutých ako formu diskriminácie. Voláme po ratifikácii dohody z Marrakešu. Pokiaľ ide o akt o prístupnosti, vítame tento prístup, ale e, zdôrazňujeme, že treba do tohto zahrnúť aj budovy, ktoré poskytujú služby a to spolu s efektívnymi e, prístupnými mechanizmami na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré zabezpečia plnenie týchto požiadaviek. Ak sa pozrieme na konkrétne e, povinnosti, Vyzývame e, všetky inštitúcie Európskej únie, všetky agentúry a orgány, aby vytvorili kontaktné pracoviska a zdôrazňujem potrebu horizontálnej medziinstitucionálnej e, e, koordinácii medzi generálnymi riaditeľstvami a inštitúciami únie. Žiadame, aby komisia vytvorila kontaktné miesta, kde, ktoré bude koordinovať e, podpredseda komisie zodpovedné za príslušné portfólio, pretože nie nejde iba o sociálnu záležitosť. Čo sa týka E, plnenia európskymi inštitúciami dohovoru. Je to a zda e, e, najdôležitejší aspekt, pretože sa domnievam, že inštitúcie únie musia ísť príkladom. E, dôrazne žiadame, aby e, inštitúcie prehodnotili svoje vnútorné pravidlá, implementačné e, ustanovenie, pokiaľ ide o plnenie dohovoru, aby tento proces bol inkluzívny, vrátanie všetkých pripomienok. Voláme potom, aby sa bez zabezpečili e, vhodné e, možnosti ubytovania a e, práce pre zdravotne postihnutých v inštitúciách únie a napokon dôrazne žiadame, aby inštitúcie zabezpečili prístupnosť internetového kontaktu. To je vec, ktorá sa týka prístupu k informáciám. A záverom teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, na spoluprácu so stenevými spravodajcami a som vám k dispozícii pre prípadné otázky a nie v poslednom rade. Chcel by som e, úprimne poďakovať e, e, organizácii Inclusion Europe za to, že nám umožnila textáciu v režime online mojej správy. To je skvelý príklad toho, čo by mal robiť Európsky parlament pre všetky dokumenty v ich záverečnom znení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz Adam Prosa. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem za slovo, hovorí pán Kosa. Predovšetkým by som rád poďakoval Helge Stevens za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Tento návrh vo svojej súčasnej forme už teraz je dostatočne nosný, aby pritiahol pozornosť politikov aj celkovej spoločnosti. Je veľmi dôležité, že sa v ňom hovorí, že je to prvá, prvý dohovor OSN, ktorú podpísala Európska únia ako únia. Nie jednotlivé členské štáty spolu, ale komunita, Európska únia. Preto je to veľmi zásadná úloha, ktorú zohralo OSN. Toto je naša prvá skúsenosť na takejto ceste a práve preto pripomínam, že je dôležité, aby táto správa bola prijatá takým spôsobom, aby sa ukázalo, že e- Európska únia je odhodlaná. Ctí si svoje záväzky. A ešte niekoľko poznámok. Niekoľko poznámok, pretože e, spravodajca, spravodajkyňa podrobne všetko. Ehhez képest az ép emberek Všetko podrobne opísal a nie je to ďalej potrebné. Úroveň nezamestnanosti je oveľa vyššia medzi tými ľuďmi, ktorí musia žiť so svojím postihnutím, než medzi ľuďmi, ktorí žijú bez postihnutia. Preto treba urobiť veľa aj na úrovni členských štátov EÚ, aj na úrovni únie pre týchto ľudí. Prišiel čas, aby sme vytvorili novú právnu úpravu, nové zákony, možno v priebehu nasledujúcich niekoľko rokov, roka, dvoch, zákony o sprístupnení web stránok, sprístupnení e, produktov napríklad. Je veľmi dôležité, že naša nová legislatíva bude e, v súlade s týmto dohovorom OSN, ktorý som spomínal. Správa spravodajkyne v bode 1.1.2 upriamuje pozornosť na fakt, že číslo 112 nie je vždy telefónne číslo 112 nie je prístupné, nemôžu s ním pracovať tí, ktorí sú zrakovo postihnutí, slabozraky alebo inak postihnutí. V Maďarsku napríklad, odkiaľ pochádzam, e, nemôžem zatelefonovať na toto číslo, nemôžem zavolať o pomoc keď ju potrebujem. Tak si myslím, že toto číslo v budúcnosti by sa síce malo používať, ale treba napraviť e, slabé stránky v budúcnosti, ktoré má. Z praktického hľadiska v budúcnosti potrebujeme európske inštitúcie, ktoré musia e, stanoviť istý príklad. Musíme začať zamestnávať ľudí s postihnutiami. Napriek tomu, že budú zamestnaní, ešte stále budú niesť svoje bremeno. V súčasnosti mám stážistu alebo stážistku, ktorí, ktorá sú postihnutí, ale nemám od parlamentu človeka, ktorý by spolupracoval s týmto môjim stážistom v znakovom jazyku, takže tento stážista pracovať nemôže. E, práve toto je veľmi dôležitá úloha inštitúcií Európskej únie, e, dávať, dávať príklad. A to počiarkujem. 25 z 28 členských štátov EÚ ratifikovali dohovor, Tri nie. Tieto tri členské štáty, ktoré neratifikovali dohovor OSN, e, ohlasili, že tak v najbližšej budúcnosti urobia a tak sa dostaneme do stavu, kedy Európska únia ako taká, únia celkovo aj jednotlivé členské štáty, všetci podpísali, všetkých 29 subjektov podpísalo, teda bude situácia, že bude podpísaná, bude podpísaný tento dohovor. Správa poukazuje na zmeny, ktoré treba vykonať, pričom chcem poukázať na fakt, že musíme urobiť aj niečo viac, aby sme mohli nezávisle mať pod kontrolou to, ako sa aplikuje v praxi dohovor OSN. Potrebujeme zabezpečiť odborníkov, potrebujeme zabezpečiť finančné prostriedky, ktoré toto zvládnu. Teším sa na spoluprácu v tejto tematike v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, chcela by som poďakovať e, spravodajkyni pani Helge Stevens, pretože jej správa je skutočne, vyznačuje sa vysokou kvalitou a páči sa mi, ako vytvorila štruktúru a to, že je rozsiahla a komplexná. E, napriek tomu čelíme mnohých problémom pri realizácii v praxi dohovoru OSN o postihnutých členských štátov EÚ a výbor OSN e, z počiatku pri svojich pozorovaniach počiarklo, že potrebujeme zareagovať a niečo skutočne v praxi urobiť, odpovedať na tieto pozorovania. Vo výbore pre zamestnanosť by sme sa mali predovšetkým sústrediť na otázky zamestnanosti, ktoré stále existujú, bariéry, ktoré stále existujú a zabraňujú tomu, aby postihnutí sa uplatnili na trhu práce. Prekažky majú právny charakter a tam by sme mali začať v Európskom parlamente chcem zdôrazniť implementáciu smernice o nerovnostiach. K tomu v našom výbore robíme správu, ako, ako sa realizuje v praxi táto smernica o vyrovnávaní nerovností. A takisto ochrana postihnutých pred diskrimináciou na pracovisku je ďalšou témou. Členské štáty niekedy e, nerealizujú požiadavky tejto smernice práve pri adaptovaní pracovisk pre postihnutých a vytváraní podmienok pre postihnutých pre prácu. A tie podmienky sú zásadné, ak chceme, aby ľudia s postihnutím mohli sa uplatniť a pracovať. Niektoré členské štáty naozaj ešte nezabezpečili rovnaký prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave na povolanie pre ľudí s postihnutím. A všetky tieto aspekty sú skutočne zásadne dôležité. Ak chceme vytvoriť náležité podmienky pre postihnutých, aby mohli žiť a pracovať tak nezávisle, ako to je len možné. A ak chcú mať zamestnanie, aby tak aj mohli urobiť a zamestnanie získať. Apelujem na členské štáty EÚ, aby ponúkli napríklad daňové prázdniny a úľavy e, pre zamestnávateľov, aby zamestnávateľia potom následne zamestnali ľudí s postihnutím na základe takejto úľavy. Je to dobrá motivácia a naozaj to stojí za úvahu, pretože Európska únia má pravidla hospodárskej súťaže a firmy, ktoré zamestnajú postihnutých nemajú nárok na štátnu pomoc, pretože to by porušilo pravidla hospodárskej súťaže, preto by to mohlo byť riešené týmto iným spôsobom. Ešte ďalšia poznámka k motivačným nástrojom. Členský štát by mal využiť všetky možnosti, aby postihnutí mohli sa zamestnať. Predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov v tomto duchu. A ešte je tu jedna oblasť, ktorá je dôležitá a to je sociálna ochrana ľudí s postihnutím. V tejto správe si myslím, že sa môžeme zamerať viac na túto oblasť a predložiť niekoľko pozmejúcich návrhov. Keďže sociálna ochrana pomoc v spoločnosti pre postihnutých je taká mimoriadne dôležitá, e, niekedy máme pocit, že to je jediný zdroj príjmu pre postihnutí, že môžu si zarobiť takýmto spôsobom. Ak im to neumožníme, ľudia v Európskej únii budú žiť v chudobe. OSN má svoj výbor, ktorý zdôraznil, že ak budeme príliš pretlačať utlačanie otaz- opaskov a úsporné opatrenia, dopadne to aj na ľudí s postihnutím, pretože to, keď chceme veľmi šetriť, môže to byť na úkor tých, ktorí sú práve najzraniteľnejší. Naozaj sa musíme zamerať na sociálnu ochranu a zvýšenú sociálnu ochranu postihnutých. Čo sa týka stratégie od postihnutých, e, túto stratégiu ja osobne som napríklad apelovala na komisiu písomnou otázkou, aby čo najskôr sa táto stratégia uplatnila, ale neviedlo to k žiadnemu výsledku. Možno, že vyhodnotenie a revízia v polovici obdobia prinesie čerstvý vietor do tejto tematiky a akisto aj naša správa môže byť závažím na váhach. Môže závažiť. Súhlasím so spravodajkyňou, že riešenia pre postihnutých aj na únijnej úrovni aj na úrovni členských štátov EÚ sú, budú najlepšie vtedy, keď budú adresné, keď sa budú robiť v konzultácii s organizáciami postihnutých, ktorí, ktoré zastupujú práva postihnutých. Takto sa môžeme vyhnúť chybám a riešeniam, ktoré by nemuseli byť najoptimálnejšie a ktoré by komunity postihnutých nemuseli vnímať ako pri, priaznivé. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ivo Weigel. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť v mene Mariany Hargen, tieňovej spravodajkyne skupiny ALDE. Veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyne Helge Stevens za komplexnú eh, súvislú správu. Veľmi jednoduchým spôsobom sa zapodieva kľúčovými otázkami, predovšetkým náležitou implementáciou existujúcej legislatívy v svetle nepovinnosti e, výboru OSN pre zdravotne postihnutých. E, e, ďalej je potrebné zabezpečiť, aby organizácie zastupujúce zdravotne postihnutých sa zúčastňovali tohto procesu vo všetkých etapoch. Po tretie je tu potreba ratifikácie všetkých dohovorov. Po štvrté potreba dezagregovaných údajov o zdravotne postihnutých. Po piatých potrebujeme referenčné hodnoty a indikátory pokiaľ ide o vypracovanie stratégie pre zdravotne postihnutých a, čo je dôležité, konkrétny harmonogram. Ďalej vyzva e, Európskej inštitúcii, aby išli príkladom e, e, najlepších postupov zabezpečenie, aby výbor pre zdravotne postihnutých splnil svoje čakovanie, nie jednoduché Treba e, zapracovať e, všetky e, požiadavky do jednotlivých politik Európskej únie, činnosti jednotlivých inštitúcií. Avšak tieto požiadavky nesmú byť príliš komplikované, pretože potom by to bolo veľmi neohrabené, ťažké z hľadiska implementácie a mm, tá by sa nedala realizovať Obdivujem uh, uh, systematický prístup, jednoduché znenie tejto správy a um, dojem, že je to praktický dokument, ktorý sa dá uh, realizovať. Pripravujem uh, niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ale komplexný základ tohto dokumentu zjednoduší moju prácu. Uh, Uvádza pani Harkin. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz neoklis. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vystupujem v mene e, tieňovej spravodajky e, Kunovej. Ospravedlňuje sa. Je tieňovou spravodajkyňou skupiny GUE. Nie je prítomná. je v New Yorku, zúčastňuje sa samitu OSN pre ženy. Ďakuje pani spravodajkyni za skvelú správu správu, prepačte, e, ani nevidí nejaký e, väčší dôvod na jej zdokonalenie. E, to, čo žiadame pre zdravotne posunutých, je veľmi dôležité. Avšak musíme si uvedomiť, že rozhodnutie nie vždy robia ľudia, ktorí sú informovaní o problémoch. Žiadame, aby sa zaistila participácia organizácií zastupujúcich zdravotne postihnutých Napriek tomu, že zdravotne postihnutí predstavujú asi 16 e, celkovej populácie, e, treba ešte robiť e, veľa, aby si všetci uvedomili, že potrebujeme podmienky, ktoré zabezpečujú dôstojný život pre zdravotne postihnutých. Potrebujeme to robiť na školách, na pracoviskách s tým, aby verejnosť E, e, vedela dobre pochopiť, čo znamená zdravotné postihnutie. Zvýšenie informovanosti v tomto smere je kľúčové. Domnívam sa, že je to veľká priorita, pretože to bude mať ďalšie e, dôsledky aj z hľadiska rozhodovania. Dúfame, že ľudia nezostanú ľahostajní vzhľadom na súčasnú situáciu. V správe sa spomína aj humanitárna kríza, ktorou prechádza Európa, sme svedkami toho, ako e, sa snažia o prežitie utečenci, ako sa usiluje o naštartovanie nového života a je to o to ťažšie, pokiaľ e, trpia zdravotným postihnutím. Je mimoriadne dôležité, aby sme zistili dostatok finančných zdrojov v Európskej únii, ale aj členské štáty eh, musia preukázať eh, zodpovedný prístup a musia eh, konať konkrétne. Chceli by sme požiadať pani spravodajkyňu, aby zohľadnila takéto požiadavky. Pripravujeme niekoľko pozmeňujúcich návrhov a prajeme spravodajkyni veľa úspechov v jej práci. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. V mene zelených nemáme nikoho. Takže slovo udelené kolegyni. Ďakujem pekne, pán predseda, predovšetkým ďakujem kolegyni Stevens, pretože skutočne odviedla dobrú, veľmi dobrú prácu. Vieme dobre, že Európska únia sa zakladá predovšetkým na princípe rovnosti, to znamená, nikto nemôže byť e, diskriminovaný na základe svojej osobnej situácie, na základe politického presvedčenia, na základe náboženského presvedčenia a okrem iného je povinnosťou každého demokratického štátu realizovať tie iniciatívy, ktoré prekonajú nejakú vzdialenosť, ktorá sa môže vytvoriť medzi obos osobami, ktoré sa nachádzajú v iných, situá- v iných, v iných podmienkach. Toto sa odráža aj v tom dohovore, o ktorom hovoríme. Ja si myslím, že tu sú dve cesty, dve typológie zásahov a intervencií, ktoré môžeme realizovať, sú nevyhnutné z pohľadu ochrany tých e, subjektov alebo osob, ktoré majú podľa tohto dohovoru mať ten prospech. Ide o zamestnanosť a vzdelávací priestor. Samozrejme, tam je istý spôsob, akým, ako sa každý participuje na e, spoločenskom živote tej komunity, ku ktorej patrí. Na základe týchto dvoch pilierov sa budú generovať tak, ako sa deje v minulosti, ako sa deje aj teraz. Podľa mňa sa dejú vlastne tie javy sociálneho vylúčenia, ktoré najskôr treba zvládnuť a potom aj odstrániť. Ako to predpokladajú nové body 11 a 13. E, smerom k tým výzvam na členské štáty musí byť obsiahnutá iniciatíva senzibilizácie, senzibilizácie o väčšej citlivosti na témy osôb z so zdravotným postihnutím. Pokiaľ bojujeme proti otázke sociálnej exklúzie, by bolo vhodné, aby členské štáty na základe spoločných pravidiel pristúpili k boju proti chudobe, tak aby eh, dokázali nasmerovať na tieto subjekty, ktoré takto trpia. Eh, my vždy zdôrazňujeme, že tie politiky úsporných opatrení majú najväčší dopad negatívny na tie najzraniteľnejšie skupiny. My teda máme pozitívne stanovisko a teda aj eh, predpokladáme, že to pôjde pozitívne, ale tam, kde naopak nie sú nejaké prispôsobenia, tak treba zasiahnuť aj takýmto spôsobom, tak aby sme to regulovali, upravili, aby sme nedovolili a neumožnili, aby sa diali porušenia dohovoru, ale predovšetkým tam, kde nie sú poskytnuté možnosti a kde nerovné postoje, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o, o to správanie, tak nejakým spôsobom o, porušujú a zraňujú dôstojnosť tej osoby dotknutej. E, ďalej otázka štrukturálnych fondov. To je vždy problém všade, kde sa používajú štrukturálne fondy na takéto účely nad rámec nejakého dohľadu, ktorý podľa mňa, ktorá podľa mňa je dôležitým nástrojom, ale nie vždy postačujúcim. Ja sa domnievam, že je potrebné predovšetkým posilniť e, zdroje na prospech osôb, ktoré majú zdravotné postihnutie. A potom transparentnosť pri používaní a predovšetkým pozorné a neustále monitorovanie implementácie a nevyhnutná, úplne nevyhnutná dôležitosť načúvať, ale nielen načúvať tým zainteresovaným stranám, to znamená tí, ktorí zastupujú eh, tých nositeľov tej zdravotného postihnutia a každopádne ich stanoviská budú pre nás tiež záväznými eh, stanoviskami. Ďakujem pekne. Myslím, že to ste sa len tesne vyhli v tej karte. Pán Madeleine? Uh, merci. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. predseda. Toto e, hodnotenie Európskeho dohovoru o právach osôb e, so zdravotným postihnutím e, z časti spada do pôsobnosti výboru pre zamestnanosť. Na procese sa zúčastňuje 10 ďalších výborov a samotná skutočnosť, že máme takýto prierezový prístup, poukazuje na určité problémy e, v oblasti zamestnanosti. Chceme dôstojnú prácu pre zdravotne postihnuté osoby. Mali by sme sa sústrediť na dve oblasti. E, najprv e, vo vzťahu k zamestnávateľom. Zamestnávateľia nemôžu za to, že niekto má zdravotné postihnutie E, avšak v modernej spoločnosti zamestnávateľia si uvedomujú, že zdravotné postihnutie nebraní e, osobe vo výkone práce, ale zamestnávateľe by nemali plniť e, také požiadavky, ktoré budú škodiť ich podnikom. Zdravotne postihnutí E, potrebujú prácu aj na zistenie vlastnej dôstojnosti. Ale v niektorých prípadoch e, zdravotné postihnutie e, nanúce určité obmedzenia. Podľa mňa netreba vnímať prácu ako nástroj odstránenia E, zdravotného postihnutia. Práca by nemala sa vnímať ako určitú kompenzáciu alebo nápravný prostriedok. To, že sa do riešenia problému angažuje spoločnosť, e, už samo o sebe e, znamená z časti poskytnutie kompenzácie. Existujú viaceré pomocky vrátanie voziť ako pre eh, vozičkára, Tu nemôžeme očakávať nejakú eh, ergonomickú revolúciu. Ide o to, aby eh, na pracovnom mieste zdravotne postihnutý mohol úspešne pracovať a necítil mm, sklamanie. Diskriminácia je nepripustná, stigmatizuje zdravotne postihnutých sme za to, aby pracovisko sa náležitým eh, rozumným spôsobom eh, upravilo, ale eh, to musí vychádzať z konkrétnych podmienok a umožniť plné rozvinutie talentu pracovníkov Hm, treba zabezpečiť aj odbornú prípravu eh, zdravotne postihnutým eh, ľuďom, eh, ktorí im pomáhajú. Sme však proti inštitucionálnej viktimizácii. Je veľmi dôležité sa vyjadriť aj na podporu žien a detí treba spomenúť, ako e, bohatí vnímajú chudobných, alebo my všetci vnímame utečencov. Treba si uvedomiť, že e, rozdiely sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskosti. Táto správa podľa e, mňa, pani spravodajkyňa, by mala byť pragmatickejšia a pripravujeme v tomto smere aj pozmenujúce návrhy. A teraz rozvoj stará sféra GU v výboru pre petície. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja by som chcela poďakovať Helge Stevens za vynikajúcu prácu. Po záverečných pozorovaniach výbor OSN v auguste vypracoval túto správu a som tým, čo predkladá správu vo výbore FAM a PETY. Som takisto tieňovou spravodajkyňou vo výbore pre právne otázky. Je to tá najdôležitejšia téma, ktorú, na ktorej pracuje v súčasnosti Európsky parlament. Predložíme pozmeňujúce návrhy, ale myslím si, že už teraz je správa veľmi vý... slušná. Sústredíme sa na nasledujúce. Predovšetkým potrebujeme monitorovať implementáciu tohto dohovoru OSN. Je to prvý dohovor tohto druhu, ktorý bol ratifikovaný. Je to sieť iných parlamentných výboroch, ktorý, ktorá sa zapojí do tohto monitorovania. A preto chceme takto zintenzívniť spoluprácu a dozerať na implementáciu konvencie, čiže dohovoru. Smernica proti diskriminácii by sa mala konečne prijať, pretože bola odsunutá do úzadia už od roku 2005. Nedávno sa opäť objavila táto téma v našom výbore a myslím si, že je neakceptovateľné, aby toľké roky od roku 2008 bola e, v úzadí. Zmluva z Marrakeša súvisí alebo sa venuje tomu, ako by mohli slepí a nevidomí čítať. Tiež je zablokovaná táto, tento zákon v Rade. Európska únia symbolizuje základné hodnoty a ľudské práva, preto si myslím, že by sa mala zastať tejto, e, tohto textu. Vítam prijatie zákona o sprístupnenosti alebo o sprístupnení, takisto v Európskom parlamente ako inde. Helga sa tomu venuje v jej správe. Trošku nás znepokojuje záležitosť pri sprístupnení web stránok. Toto je ne, e, stále pokračujúci trialog, pretože rada chce obmedziť rozsah pôsobnosti sprístupnenosti web stránok. 80 miliónov postihnutých a 150 miliónov starších nebudú mať potom rovnaké práva, rovnaký e, ľahký prístup na digitálny trh, ak e, táto smernica sa príjme v súčasnej podobe. Preto je veľmi dôležité zdôrazniť to v správe, poukázať na to v správe. Aj štruktúrálne fondy by sa mali zapojiť do práce pri práci na dohovore, vzdelávanie, rovnaké príležitosti, V tomto všetkom vidíme ťažkosti pre ľudí s postihnutím, aby sa zapojili do trhu práce, aby sa uplatnili na trhu práce a práve preto štrukturálne fondy by mohli vyriešiť tento problém. Gratulácie Helge. Ďakujem pekne. Vzhľadom na ten čas máme ešte troch na rečníckom zozname plus spravodajca 4 minúty, každý 2 minúty. Marek Plura. Ja również gratuluję koleżance Helge Stevens bardzo e, dobrego, znakomitego raportu. I... Ja by som chcel v prvom rade pogratulovať tejto kvalitnej správe. Srdečná vďaka aj za štýl práce na tomto dokumente. Pani kolegyňa Helga Stevens takým príkladným spôsobom do toho zakomponovala aj otázku sociálneho dialogu všetky skupiny ľudí so zdravotným postihnutím mali možnosť sa k tomu vyjadriť, preto považujem túto správu za dobrú a aj konkrétnu, pokiaľ ide o niektoré veci. Podporujem názor pánu, pána Adama Kosu, pokiaľ ide o nevyhnutnosť e, nevyhnutnosť zabezpečiť e, núzové volania cez 112, to je jedna z priorit tejto správy. Zároveň si myslím, že sú dôležité tieto konkrétne príklady. Príklady toho, ako by osoby s postihnutím mohli fungovať v Európskej únii, aby mohli napríklad aj možnosť mobility, aby mali všetky možnosti, ktoré majú osoby bez postihnutia, napríklad koordinácia na úrovni dopravy alebo dodržiavanie niektorých požiadaviek a toho, aby boli implementované a dodržiavané aj existujúce legislatívne návrhy. Preto je dôležité zabezpečiť monitorovanie celej problematiky. Takisto by som raz zdôraznil dôležitosť problematiky vysokej nezamestnanosti osôb s postihnutím VO. Tieto osoby majú problémy nielen v oblasti pracovného trhu, ale aj vzdelávania. Takisto je tu obrovská bariéra v získavaní dostatočných praktických kompetencií a zručností pre tieto osoby so zdravotným postihnutím. A práve preto súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že musíme investovať už do mladých osôb s postihnutím. Musíme umožňovať na jednej strane primerané opatrenia, rôzne kompenzačné opatrenia, ktoré potom samozrejme v starobe bude môcť využiť všetky tie systémy, ktoré vytvoríme už v ranom veku. Samozrejme, že chceme, aby všetky tieto osoby, a súhlasím v tom s kolegami, s kolegyňami, aby títo ľudia mohli využívať akékoľvek takéto príležitosti, aby to bolo kľúčom k úspešnosti ich fungovania na pracovnom trhu a podobne ako spravodajkynia, tak ako pani spravodajkynia, ja si myslím, že nielen parlament, ale všetky európske inštitúcie by mali ísť príkladom, pokiaľ ide o dostupnosť. Práve preto si myslím, že by sme mali byť mali by sme vytvárať ďalšie tie podmienky napríklad pre stážistov, ktorí majú postihnutie nielen u nás v parlamente, ale aj v iných európskych inštitúciách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, keď poviem dve minúty, tak myslím dve minúty. Len Brecht Koch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako som už naposledy spomenul, tak už viac rokov mi táto vec leží na srdci. Táto téma chcel by som pani Stevensovej, spravodajkyni, už za túto veľmi komplexnú a koherentnú správu a za jej úsilie poďakovať. Práva osôb so zdravotným postihnutím sú veľmi dôležitou témou, pri ktorej z pravidla vzniká prienik naprieč e, s politickými skupinami. Tu teda vítam, že je tu taká spolupráca bez nejakej ideológie, a že máme tu pragmatické riešenia, ktoré nám pomôžu naozaj veci posunúť dopredu. Považujem za dobré, že spravodajkynia sa obmedzila na tie témy, ktoré spadajú do pôsobnosti výboru EMPL a tým pádom dáva možnosť aj iným výborom, ako napríklad TRAN, zakomponovať do toho svoju expertízu a svoje znalosti. E, z môjho pohľadu mnohé dôležité body sú už obsiahnuté v správe, ako napríklad Európsky právny akt o bezbariérovom vstupe, prístupe, ďalej e, otázka bezbariérovosti webových stránok, verejných priestranstiev a takisto Marrakešská dohoda, tomu sa musíme pridržať. 19 nemôžem úplne plne podporiť, pretože tam ide rozpočtové prostriedky e, a tam parlament musí s komisiou rokovať. E, ďalej ešte bod, ktorý by nejakým spôsobom hovoril o silnejšej podpore výskumu a vývoja tejto oblasti je veľmi dôležité podľa mňa technologický a technický pokrok. Hlavne z pohľadu prístupnosti nových technológií pre ľudí s postihnutiami je treba to podporiť. Technický pokrok ponúka obrovský potenciál tak, aby e, bola zlepšená bolo zlepšené začlenie ľudí so zdravotným postihnutím. Ja som e, z mesta, ktoré má veľmi chránené centrum a ja si vždy kladem otázku, prečo musíme vždy, a tvrdím vždy, len, len na tom pracovať, aby sme zabezpečili len niektoré časti toho mesta, keď môžeme zlepšiť napríklad aj samotné vozíky, ktoré by vedeli chodiť po tých dlaždiciach, dlažobných kockách. E, niektoré veci tam teda ešte chýbajú, spravím pozmienujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz e, ako posledná Anta McIntyre, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Teraz hovorím za seba nie za rozličných iných v mojej politickej skupine. Chcem začať tým, že poďakujem Helge Stevens za vynikajúcu odvedenú prácu a je vynikajúce, výborné, že dostala toľko podpory e, zo, z rozličných iných politických skupín. Zamestnanosť je téma, ktorou sa za, zaoberá tento výbor. E, kým som sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu, pracovala som v sociálnej firme, ktorá existovala v komerčnom prostredí v Spojenom kráľovstve a poskytovala zamestnanie ľuďom s postihnutím. Videla som ľudí, ktorí dostali e, zamestnanie, ktoré skutočne pre nich bolo e, na prospech a ak sa umožní ľuďom naplniť svoj potenciál, je to na prospech aj spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby sme takéto najlepšie osvedčené praktiky zdieľali v Spojenom kráľovstve som videla aj tie veľmi zlé, aj tie výborné. Ale jednoducho tieto námety, myšlienky by sa mali šíriť a skúsenosti, s, ktorým by sme sa, z ktorých by sme sa mohli poučiť, by sa mali šíriť v Európskej únii. Mali by sme zároveň začať u seba. Nie sme ani my v Európskom parlamente na chválu, ak nepodporujeme našich vlastných poslancov, ktorí majú postihnutie. A počuli sme, že to nerobíme až tak ideálne, keď máme zamestnancov s postihnutím, nielen parlament, ale aj iné inštitúcie e, sa nedajú až tak celkom pochváliť. Nemyslím si, že by sme e, sa mali odťahovať my od úsilia, ktoré musíme urobiť e, u nás doma, u nás v našej inštitúcii, tak, aby sme nevytvárali žiadne bariéry a aby sme práve naopak vytvárali plnú podporu hocikomu, kto má postihnutie a kto si želá vytvárať vykonávať prácu, zamestnanie. Ďakujem pekne, perfektne ste sa stihli, Helga Stevens. Veľmi stručne. Ďakujem, pán predseda, za to, že môžem ešte skratučko sa vyjadriť. Rýchla odpoveď kolegom. E, nemám čas každému podrobne odpovedať. Ďakujem všetkým za to, že mi poskytli spätnú väzbu, chcem vyriešiť iba niekoľko e, nezrovnalostí. Podstata tejto správy, e, tam nejde o niečo všeobecné, čo by riešilo záležitosti, e, ktoré vo všeobecnosti trápia ľudí s postihnutím. Ide skôr o to, že tu existuje výbor OSN, CRPD, a tomuto výboru musíme odpovedať na ich pozorovania, na námietky, ktoré vzniesli. Práve v rozsahu e, tejto, tohto textu sme týmto limitovaní. Niekto tu spomenul s kolegou, že by sme mali byť pragmatickejší. Ja súhlasím, ale je dosť ťažké byť pragmatický, keď sú základné práva a ľudské práva v, v hre. Ja by som skôr preferovala byť ambicioznejšia než pragmatická. Možno, že si cez obed e, o tom môžeme všetci porozmýšľať a ďakujem vám za doterajšiu podporu. Ďakujem. Recht herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj všetkým tlmočníkom, aj za všetkým v posunkovej reči, za kolegom, ktorí to dávali na obozovku, ktorí dávali do písomnej podobe, tak aby sme to mohli sledovať. Ďakujem za diskusiu. 22. marca to je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a o pozmeňujúcich budeme potom diskutovať 26. apríla tu opäť na výbore peknú prestávku na obed a vidíme sa, dúfam, na čas o tretej po obede a potom budeme hlasovať. A ak budem tu sám, tak budem aj sám hlasovať.